Okay, so I think the voting lists have been distributed now. Takže zdá sa, že všetci dostali už teraz hlasovacie zoznamy všetky skupiny. E, vítam všetkých, ktorí sme ráno nevideli. Dúfam, že ste si aj vy oddychli počas prázdnin. Možno si dáme testovacie hlasovanie na začiatok. Otváram hlasovanie. E, tlačte akékoľvek tlačidlo. Všetci hlasovali? Skontrolujeme si, či fungujú hlasovacie kartičky. Tí dvaja ešte nehlasovali. Dobre, koniec hlasovania. Takže fungujú hlasovacie kartičky. Dobre, čaká nás veľa hlasovaní. Pokúsime sa to vybaviť rýchle. A začíname bodom 7. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Kukových ostrovov. Je tam len jedno hlasovanie a myslím, že ho budeme musieť spraviť elektronicky. Otvorím hlasovanie. Správa pána Pongu. Čiže rybárstvo EÚ, Kukové ostrovy. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovaní? Vidím, že ešte jedna osoba si vkladá kartičku. Koniec hlasovania. A to bolo odsúhlasené. Ďakujem pekne pánovi Pongovi. Neviem, či je tu. Dobre, môžeme prejsť na dlhšie hlasovanie. Správa Maria Hojbuch, e, návrh nariadenia Európskeho parlamentu o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotil. Maria, chceš niečo v rýchlosti povedať, alebo dá sa prejsť e, rýchlo priamo k hlasovaniu? Maria, niečo chceš povedať, alebo môžeme hlasovať? Dobre, poďme hlasovať. Pozme si návrh 2, za, proti, zdržali sa, e, skontrolujeme, dvojka. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. Trojka za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Štyri za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Peťka za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Triciatka. To je za Proti? A zdržal sa niekto? Zamietnuté. 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 31 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 33, 34 sú, sú zhodné, totožné. Spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, to skontrolujeme. Osmička, nebolo to jednoznačné, takže hlasujme si návrh 8. Všetci hlasovali, koniec hlasovania. Prijaté, ale EPP má o jedného naviac, ktorý hlasuje. Ďakujem. 9 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme pozmeňujúci návrh 35, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Desiatka za? Proti? Zdržali sa prijaté. 11, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto prijaté. 12.37, tie sú totožné, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 13 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté. E, 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 to je len jazyková záležitosť. 16 za, proti, Zdržali sa prijaté. 17, 18 sú totožné. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. To bola 20, ten bol prijatý. A 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 24, kto je za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme 24. -ku. hlasovanie. E, dobre, troška socialisti ma zmiatli, zdalo sa, že hlasovali e, proti, ale hlasovali neskôr, takže kvôli tomu ten zmetok prijaté. Jednotka odpadá. 25-26, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska elektronicky. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. A prijaté veľkou väčšinou. Ďakujeme Marii Hojbuch, spravodajkyni stanoviska. Ďakujem. Dobre, teraz prechádzame k bodu číslo 9. Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. E, mali sme rozpravu na poslednej schôdzi E, Brian, chceš povedať niečo pred hlasovaním? Nie, môžeme kľudne prejsť hlasovaním. E, mali sme dobrý kompromis v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme predkladali. Takže prejdeme priamo k hlasovaniu. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 23 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 24 za? Proti? Zdržali sa. E, skontrolujeme. 24. Hlasujte, prosím. Všetci odhlasovali? Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 26. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 27. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 28. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 29 a 40 totožné, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmienci na 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31, 41 e, totožné, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33, 32, pardon, za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34, 42, totožné za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 38, 43 sú totožné, to je za, proti, zdržali sa prijatí. 39, 44, totožné za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame na 51, za, proti, zdržali sa prijatí. 52, za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, Proti? Zdržali sa? Myslím, že to prešlo, ale skontrolujeme. 54. Hlasujte. Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Prijaté. Tesne. 55. to je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí? 56. To je na dve časti. Prvá časť, to je za, to je proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť, to je za, proti. Zdržal sa niekto. Myslím, že to bolo zamietnuté. Skontrolujeme druhú časť 56. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté? 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. 60, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, proti, zdržali sa prijatí. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Jednotka, dvojka, totožné, za, proti, zdržali sa, prijaté. Trojka, za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmienujúci návrh 4 a 5, totožné, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmienujúci návrh 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmenujúci dvojka, za, proti, zdržali sa, prijatí. Osmička za, proti, zdržali sa, prijatí. 9, 10, totožné, za, proti, zdržali sa, prijatí. 11, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme 12, hlasujte prosím. Všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 13, 14, totožné. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúcový návrh 16. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 18 odpadá, 19, 20 tiež bezpredmetné, 21 za, proti, zdržali sa prijaté a budeme hlasovať o celom stanovisku. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie a prijaté výraznou väčšinou. Ďakujem Brianovi Hejsovi. Ďakujem pekne. Okay. Okay, we now have a longer vote, but with lots of hard work has been done on... Teraz dlhé hlasovanie vo veci, ktoré bolo vykonané veľa roboty, vzťahy AKTEU, bod 10 programu. Dnes ráno sme diskutovali o hodnotení dohody z Kotonu. Norbert, dôležitá vec. Chceš povedať niečo ďalšie v tejto fáze? Ráno sme o tom diskutovali, takže môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. 10. K bodu 10. Začíname kompromisom číslo 2. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Prejdeme priamo na 74. Kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon. Yeah, that's easier. Sorry. Um, compromise 3. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme na 84, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme 85, hlasujte prosím. Všetci hlasovali, koniec hlasovania. Zamietnuté jedným hlasom. Pán Preda, je mi to ľúto. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme na 105, strana 3 zoznamu. To je za, proti, zdržali sa prijatí. 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, to je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, Nezdržali sa. Zamietnutí. 112. 113. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 114. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 115. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 116. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 117. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 118. Za. Proti zdržali sa zamietnutí, 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 121 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 124 za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí 125 za, proti, zdržali sa prijatí 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí 127 za, proti, zdržali sa prijatí 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí 130 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 131 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 133 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa za prijatí. 136 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 137 za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutí, 138 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa Prijatý. 144 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 145 za, proti, zdržali sa Prijatý. 146 za, proti, zdržali sa prijatí, 147 za, proti, zdržali sa. E, skontrolujeme, 147. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali, ukončujem hlasovanie a je to zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 149 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 150 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 154 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz prechádzame na kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 165 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 173 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 193 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 197 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 198 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 199 za, proti, zdržali sa, to skontrolujeme. Overíme 199. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 200. Za. Proti. Zamietnuté. 17 za. Prosti. Zdržali sa. prijatí. Kompromis 17. 203 za. Proti zdržali sa zamietnutí 207 za, proti, zdržali sa zamietnutí 208 za, proti, zdržali sa zamietnutí 209 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme 209, hlasujte. Všetci hlasovali. Končujem hlasovanie. Zamietnutý a jednoznačne Niekedy je tu zmetok popravili na, medzi jednotlivými skupinami. 210 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Potom už nie sú žiadne kompromisy v úvodných ustanoveniach, kolegyne, kolegovia. dlhý zoznam úvodných ustanovení bez kompromisov. Budeme musieť hlasovať jeden po druhom individuálne. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, prijatí 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa, prijatí 28 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme 28, Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Prijatý. 29. E, pán Preda, to bol 28. Spokojný. 29. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 30 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 31 za proti, zdržali sa zamiet, e, prijatí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 34 za, proti, zdržali sa prijatí, 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 37 za, proti, zdržali sa za, prijatí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 39 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 40 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa prijatý. 43 za, proti, zdržali sa prijatý. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutý 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa, prijaté 49 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti zdržali sa prijaté, 55 za, proti zdržali sa prijaté, 56 za, proti zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti zdržali sa prijaté, 60 za, proti zdržali sa prijaté, 61 za, proti zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté 63 za, proti, zdržali sa prijaté 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz tu máme citácie. Takže si návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2, za, proti, zdržali sa zamietnuté 3, za, proti, zdržali sa zamietnuté veľa citácií, 4 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti zdržali sa prijaté 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zamietnuté 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa zamietnuté 10 za, proti zdržali sa prijaté 11 za, proti zdržali sa prijaté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa prijaté 14 za, 15, 16, 14, 15, 16. Čiže každý zvlášť sú identické, takže to je zmetočné, takže každý zvlášť 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za,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 Mohli sme hlasovať, môžeme hlasovať bloc o stanovisku AFETA. E môžeme urobiť bloc hlasovanie. Spravodajca dal všade mínus, to znamená, ak tu je dohoda, ak hlavné skupiny takisto majú mínusku, tak vtedy sa môže takto postupovať. Ak ľudia súhlasia, vtedy môžeme hlasovať en blok. Iba ak všetci budú súhlasiť. Vy nesúhlasíte. Takže musíme hlasovať individuálne. Nesúhlasia, je mi to ľúto. E, nebude to prijaté, ale takto ste sa rozhodli. Dobre, takže budeme hlasovať o stanovisku AFES. Jednotka za, proti zdržali sa zamietnuté, dvojka za, proti zdržali sa zamietnuté, trojka za, proti zdržali sa zamietnuté, štvorka za, proti zdržali sa zamietnuté, peťka za, proti zdržali sa zamietnuté, šestka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 je to jasné, že to je zamietnuté 12 za,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 zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa. A musíme overiť trojku. Musíme overiť trojku, odsek 3. E, eh, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 vypadáva, 6 za, to je zmetočné, hlasujeme o 6, to je za, proti, zdržali sa, 6 ešte raz, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté stanovisko rozpočtového výboru, dvojka za, proti, zdržali sa prijaté trojka. Tam je po častiach, dve časti, prvá časť odseku 3, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť, to je za, to je proti, zdržali sa, musíme si to overiť, druhú časť musíme overiť, odseku 3, otvorím hlasovanie. Druhá časť, hlasovali všetci, končím hlasovanie, zamietnuté. Štvorka, kto je za, Štvorka, to je za. Takže môžeme ukončiť hlasovanie elektronicky. Takže štvorka, to je za. Proti, zdržali sa, prijaté. Peťka, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o, takto, o celom návrhu menovitým hlasovaním, pretože to je správa nášho výboru. Ak sú všetci pripravení, tak budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A to je prijaté. 20 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Takže hlasujem, no, gratulujem správdajcovi. Veľmi dôležitá správa. I have a long vote. Áno, kolegovia, teraz budeme hlasovať o rozpočte. Všeobecný rozpočet Európskeho na rozpočtu rok 2017, o tom sme už hovorili na poslednom zasadnutí, pán Deva tu nie je, takže nemusíme otvárať tú diskusiu, začneme hlasovať. Máme dve hlasovania o rozpočte, takže začneme so stanoviskom s textom, to sú dve strany, tak krač, ten kratší zoznam, takže začíname s tým kratším zoznamom hlasovacím. Dúfam, že máte správny zoznam pred sebou a začneme teraz pozmeňujúci návrh 1. Všetci, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa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 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 19, 19 vypadáva, 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa vypadáva, prijaté, pardon, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, pardon, to vypadá, takže 24, to je za, kto je proti, zdržali sa prijat, zamietnuté, 25 za, proti zdržali sa prijaté, 26 za, proti zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti zdržali sa prijaté, 29, 28 za, proti zdržali sa. Overme si, 28 si musíme overiť, otváram hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Musíme overiť 30. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 31. jednotka, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overme si 31. jednotku, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, musíme to overiť. 34, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Zamietnuté. Teraz prejdeme k stanovisku ako celok. Elektronicky hlasujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté veľkou väčšinou. Takže gratulujem páni, pánovi Devovi aj za jeho neprítomnosti za EKR. Teraz prejdeme k druhej časti. To sú vlastne jednotlivé rozpočtové riadky, témy. A začneme s podmienujúcim návrhom. A tam budem čítať vlastne čísla. 6005, kto je za, proti, zdržali sa, overme si. Otváram hlasovanie 6005. Končím hlasovanie. Prijaté. 6007, kto je za, proti zdržali sa prijaté 6008 za, proti zdržali sa prijaté 6009 za, proti zdržali sa prijaté 6010 za, proti zdržali sa prijaté 5959 za, proti zdržali sa prijaté 5960, kto je za, proti zdržali sa prijaté 6033, kto je za, proti zdržali sa, musím si to overiť, 6033. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. 5961 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6018, to je za, to je proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. 6018. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 6019, kto je za, kto je proti, zdržali sa, musím si to overiť. Otváram hlasovanie k 6019. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie, aj to prijaté. 6034. to je za? Proti? Zdržali sa. Musíme to overiť. 6034. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz môžeme prejsť ďalšiemu. Je to celé komplikované. 6020 6020 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale môžeme si to overiť, nie je to jasné. Takže otváram hlasovanie o 6.020. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tesne. 6032, to je za, to je proti, zdržali sa, Musíme to overiť. 6032. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5963. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 6023. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overme. 6023 overujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 6036. To je za. To je proti. Zdržali sa. Overme si 6036. Končím hlasovanie je to prijaté, pretože tu je veľa e, zdržaní sa. Teraz kde je 6035. To je za, to je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 6035, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5966, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 6024, to je za, to je proti, zdržali sú zamietnuté. 5967, to je za, to je proti, zdržali sa. Overme si 5967, otváram hlasovanie. A prepáči socialisti, že neskoro okončím hlasovanie. Áno, socialisti neskoro naznačili je to po prázdninách, musíme sa prebrať. Takže prejdeme k 6025, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si. 6025, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, prijaté. 6027, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme. Otváram hlasovanie o 6.027. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 5, 9, 5, 9, 5, 0, to je za, to je proti. Zdržali sa, overme si. 5, 9, 5, 0. To predchádzajúce vypadlo. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Chce niekto sa... Nie. Končíme hlasovanie. Takže teraz prejdeme na 6038, to je za, to je proti, zdržali sa. Prijaté. 6036, kto je za, proti, zdržali sa. Overme si. 6026. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie a je to zamietnuté. Teraz 6021, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 6037 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 6037, otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Päť, deväť, Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 6039 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. 6039 si overujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 5970 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 5971 za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. 6031 za, proti, zdržali sa, overíme si 6031, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Teraz máme blokové hlasovanie 6016, 6028. Áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrhy boli prijaté. Ďalej. 6040 za, proti, zdržali sa, to si overíme. otvorím hlasovanie k podu 6040. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 6041. Kto bol za? Proti? držali sa? Návrh bol zamietnutý. 6042 za? Proti? Držali sa? Návrh zamietnutý. 6043 za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 6044 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 5, 9, 6, 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 5, 9, 7, 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5, 9, 8, 0 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6, 0, 0, 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6, 0, 0, 4, za, proti, zdržali sa prijatý. 5, 9, 7, 5, za, proti, zdržali sa prijatý. 6011 za, proti, zdržali sa. To si overíme, otvorím hlasovanie. 6011. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Prosím, e, potom poriadne sa prihláste. 6012 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6013 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6, 0, 1, 4 za, proti, držali sa prijatý. 5, 9, 5, 7 za, proti, držali sa prijatý. 5, 9, 7, 4 za, proti, držali sa prijatý. Pripomienky k bodu 6.029, to je za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, pripomienky alebo poznámky bodu 6.029. 29. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. koniec hlasovania. E, prijaté. 6030. To bol za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Prepačte, som sa pomýlila. To si overíme. 6030. Overujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania bolo to tesne zamietnuté. Mali ste pravdu, že to si to bolo treba overiť. Takže hlasili sa poriadne. 5953 za, proti, zdržali sa, navrh prijatý. 5964 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5956 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5958 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 5958, otvorím hlasovanie. 5958. Počkajte. Máme tu trošku zmetok. Čiže bolo to prijaté, nemusíme to ani kontrolovať, alebo budeme hlasovať. Koniec hlasovania pre istotu. Dobre, bolo to jasne prijaté, prepačte. 6006 Pardon, o tom nehlasujeme, to odpadáva. 6017 za. Počkajte, EPP má nejaký problém, prosím, kolegovia, opravte nám to. Yes, we're on 6017. 6017 to je tá núdzová rezerva. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej blokové hlasovanie 5, 9, 7, 6 až 5, 9, 7, 9. Za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý, alebo návrhy. To je koniec hlasovania a konečné hlasovanie nemáme, pokiaľ ide o rozpočet, takže gratulujem e, spravodajcovi a ďakujem, že ste boli takí trpezliví kolegovia, pretože hlasovanie bolo dlhé. So that concludes the votes, colleagues. We now have a presentation. Eh, Konec hlasovania a, a teraz bude prezentácia. Stihli sme to. Máme ešte 5 minút navyše, takže ďakujem pekne. Okay, colleagues, we can now move to item 12. Ďalej bod číslo 12, vážení kolegovia. E, budeme sa teda venovať e, e, informačným technológiám, informačným a komunikačným, IKT, IKT v rozvojovom svete. Je to štúdia, ktorú sme si vyžiadali ako výbor od panelu STOA. A STOA to je e, e, Science and Technological Options Assessment panel, ktorý sa venuje práve otázkam e, informačných technológií a vlastne poskytuje výstupy potom pre diskusiu na výboroch. My sme si napríklad od nich vyžiadali štúdiu, pokiaľ ide o ebolu, to bolo vtedy veľmi užitočné, teraz máme druhú štúdiu, tá sa venuje práve téme, téme IKT v rozvojovom svete. Laura del Ponte, ktorá je výskumničkou na e, Centre pre priemyselné štúdia, štúdia e, v Milane a Giorgio Micheletti, ktorý je konzulačný manažér na IDC, takisto v Milane, tí sú tu dnes s nami, to sú spoluautori tejto štúdie. Laura Del Ponte spraví, alebo teda predstaví tú prezentáciu, 15 minút a potom môžeme klásť otázky obidvom eh, našim hostom. Takže nech sa páči, pani Del Ponte. Ďakujem pekne. Veľmi ma potešilo, že sme dostali toto E, pozvanie, aby sme predstavili túto štúdiu, ktorú sme pripravili pre výbor 100. Chcem spomenúť e, tri veci, prečo, alebo tri dôvody, prečo táto štúdia je veľmi relevantná a aj z hľadiska časového aktuálna, pokiaľ ide o e, túto tému. Internetová penetrácia v Afrika poskočila z veľmi nízkych e, čísel z roku 2009 e, na takmer 20% v roku 2015, čo e, je veľký pokrok, ale stále samozrejme nižšia hodnota ako inde na svete. Univerzálny a cenovo prístupný prístup, alebo dostupný prístup k internetu, to už je teraz súčasť aj vlastne agendy pre trvalo udržateľný rozvoj a najnovšia rozvojová správa, ktorá bola uverejnená tento rok, E, tiež hovorí o digitálnej dividende alebo dividendách a venuje sa témam ako napríklad IKT a hospodársky rast alebo znižovanie chudoby, e, čo je tiež téma, ktorú sme veľmi intenzívne študovali aj v rámci tejto správy. Cieľom tejto správy je pochopiť e, politické e, výzvy Európskej únie, pokiaľ je podporu internetu a teda IKT v rozvojových krajinách. Máme tu tri e, také hlavné časti. Poprvé, e, prepojenie medzi IKT a znižovaním chudoby. Po druhé, e, využívanie e, e-health e, v rozvojových krajinách a potom ten teda európsky prístup, pokiaľ ide o rozvoj IKT. Vychádzame z veľkej e, a extenzívnej revízie literatúry, ktorá bola skombinovaná s prieskumom, kde boli zaangažovaní 145 odborníci veľmi odlišných pozadí, tak povediac. Takže začneme. Znižovanie chudoby a IKT. Poprvé, dopad IKT na hospodársky rast. E, rast. E, tento dopad je naozaj veľmi dobre zdokumentovaný aj v rozvinutých krajinách, aj v rozvojových. IKT e, umožňuje technológiám, a teda technológie v rámci IKT umožňuje, umožňujú E, pokrok, ktorý ide ďalej, než je samotný sektor IKT a ktorý má veľmi pozitívne efekty aj na ďalšie sektory. V ekonomickej literatúre dopad IKT na hospodársky rast sa materializuje cez 4 odlišné kanály. Poprvé, vylepšuje, e, vylepšuje produktivitu. E, po druhé, posilňuje obchodné toky, najmä pre krajiny, ktoré môžu poskytovať tie, e, tie remote IKT služby. Potom zlepšuje e, príležitosti aj pre ženy a zlepšuje investície do infraštruktúry a takisto má to pozitívny dopad aj na e, príjmy do verejného rozpočtu. Napríklad v roku 2010 až 4 príjmov afrických vlád pochádzali práve z tohto mobilného ekosystému. dopad IKT na znižovanie chudoby. To je kontroverznejšia téma. IKT určite môže vylepšiť e, život chudobných ľudí tým, že sa im zníži, tak povedať, vzdialenosť e, od e, trhov, že sa rozdiely znižujú a že sú v dispozícii potom zdroje, zdroje alebo služby ako napríklad zdravot, zdravotné služby, služby zdravotníctve alebo zdravotná starostlivosť. A tak, takto alebo takisto sa môžu meniť e, spoločnosti vo všeobecnosti, ale tie dividendy IKT sú e, nerovnomerne e, distribuované medzi krajinami a v rámci krajín. E, poprvé, e, pokiaľ ide o ten dopad IKT na znižovanie e, chudoby, závisí od toho, akým spôsobom tá technológia môže byť začlenená, zaimplementovaná do bežných životných stratégií chudobných ľudí. A potom najväčší potenciál pre znižovanie chudoby, pokiaľ ide o IKT, E, to je naďalej prístup k internetu skôr, než využívanie nejakého jednoduchého mobilného telefónu. Čo nám dnes e, znemožňuje lepšie využívať IKT v rozvojových krajinách. Máme tu tri odlišné faktory. Poprvé nedostatok infraštruktúry e, a, schopnosť, a schopno, schopnosti a teda obmedzené možnosti. Čiže to sa týka aj štruktúry alebo infraštruktúry telekomunikačnej, ako aj e, dodávky elektriny a takisto aj e, politický, politický alebo regulačný rámec, ktorý e, hospodárskú súťaž nepodporuje, práve naopak, a teda prístup k internetu to komplikuje. A potom máme tu problém nedostatok miestných možností alebo schopností alebo digitálnej e, gramotnosti Ďalej, druhá časť štúdie, tu hovoríme o využívanie IKT v rámci zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Musím povedať, že toto sústredenie sa e, práve na otázku zdravia je naozaj veľmi relevantné, najmä e, tak ako sme o tom hovorili s jednotlivými e, expertmi. Práve zdravotníctvo a vzdelávanie to sú dve oblasti, kde využívanie IKT je veľmi relevantné pre znižovanie chudoby. Získ E, e, zbierali sme dôkazy, pokiaľ je dopad IKT na zdravotníctvo, pozrieme sa na rôzne e, technológie z tohto sektora, sú to tie tzv. HIS systémy, Health Information System, takisto Mobile Health a ďalšie. A všetky tieto technológie, technológie sa testujú v rozvojových krajinách vďaka podpore donorov. Pokiaľ je literatúru, tam sa hovorí o pozitívnych dopadoch, najmä pokiaľ ide o vylepšený outreach alebo dopad na e, diagnostiku, na prístup k e, zdravotníckým službám. A keďže máme tu penetráciu mobilných e, telefónov, e-health dnes, je, teda m-health, pardon, je tá technológia, ktorá má možno najviac dynamickú e, situáciu alebo rámec. Ale dopad IKT na e-health, to je do istej miery obmedzené rôznymi faktormi. Niektoré sa týkajú penetrácie, niektoré sa týkajú skôr toho, že chýbajú zručnosti, že ľudia nie sú ochotní meniť sa e, a niekedy je chyba politická podpora v rozvojových krajinách. Literatúra e, takisto hovorí o tom, že iniciatívy e-health v rozvojových krajinách častokrát majú mnohé nedostatky. E, častokrát sú vo veľmi skorom e, štádiu e, rozvoja, sú na takej mikroúrovni a ešte nemáme k dispozícii e, robustné dôkazy, pokiaľ ide o efektívnosť e-health na veľkej alebo vo veľkom. Čiže tieto projekty e-health častokrát sú ešte to nie sú to, pokiaľ ide ich o ich škálovateľnosť alebo trvalú udržateľnosť. A potom niektoré z týchto projektov e-health v rozvojových krajinách sú až príliš e, orientované na technológie a nie sú nastavené na miestny kontext alebo prispôsobené miestnemu kontextu. Posledná časť e, správy, tu sa pozeráme na reakciu Európskej únie na hlavné výzvy, e, pokiaľ používanie IKT v rámci rozvojovej spolupráce. Európska únia a jej prístup, ten vychádza z oznámenia Európskej komisie v roku 2001. Toto oznámenie e, hovorilo o tom, že sú dôležité tieto IKT, pokiaľ ide o e, hospodársko-sociálny e, pokrok, ale zároveň hovorilo sa tam o možnom konflikte medzi tým, aby sa podporovali IKT a medzi tým, aby sa podporovali iné dôležitejšie priority v rozvojových krajinách. V posledných rokoch Európska únia pozmenila tento prístup a viac sa viac uvedomuje potenciál práve IKT, pokiaľ ide o znižovanie chudoby. Ak sa pozrieme na projekty, ktoré boli financované v rámci Európskej rozvojovej spolupráce, tak eh, tieto môžeme eh, zdať do štyroch kategórií rozvoj infraštruktúry IKT, harmonizácia e, politiky IKT, respektíve politických a regulačných rámcov v rámci IKT, výskum a, alebo výskumné siete a vzdelávacie siete v rámci aj EU aj rozvojových krajinách, potom iniciatívy na budovanie kapacít. E, toto je rozhodne oblasť, e, nemôžeme povedať, že to by bola oblasť, kde by európska spolupráca viedla k nejakým mnohým projektom. Identifikovali sme viaceré slab, slabé stránky v tom európskom prístupe. Poprvé musím povedať, že bolo veľmi náročné zrekonštruovať, čo robí Európska komisia v oblasti IKT pre rozvoj. Pretože neexistuje žiadna nejaká, nejaká centrálna databáza iniciatív eh, a všetky tie iniciatívy sa nachádzajú v iných správach, rôznych správach, rôznych web stránkach a tak ďalej. A znamená to, že aj rozvojová spolupráca um, nehovorí jednoznačne o ktorých projektoch, o tých, ktoré fungujú, o tých, ktoré nefungujú. A zdá sa, že Európska rozvojová spolupráca nemá jasnú stratégiu, pokiaľ je podporu využívania IKT v rámci rozvojových, rozvojových programov. Napríklad nie je jasné, v ktorých sektoroch by využívanie IKT malo byť e, prioritou. A potom expert, e, s ktorým sme hovorili, povedal, že ten výskum, ktorý EU podporuje, je skôr z hora dole a vychádza skôr z exportu vedomostí, než z toho, aby sa vylepšovali miestne možnosti a schopnosti. V tejto štúdii sme sa takisto pozreli na prístup e, iných donorov, vrátanie viacstranných, multilaterálnych donorov, Africká banka, e, bilaterálni donory a tak ďalej. A videli sme, že vo všeobecnosti najväčší donory majú taký dvojitý e, prístup, pokiaľ je podporu IKT. A to znamená, že podporujú infraštruktúru IKT a politický a regulačný ramec, ale zároveň sa snažia e, podporovať aj tie miestne e, kapacity. A donory menej podporujú budovanie telekomunikačnej infraštruktúry, pretože súkromný sektor teraz investuje do tejto oblasti a pokiaľ ide o e-health, musím povedať, že e, situácia je veľmi fragmentovaná, donory e, skôr majú taký experimentálny e, prístup a jediný donor, ktorý má taký konsolidovanejší prístup v rámci e-health je Svetová banka plus IFC. Uzavriem teraz moju prezentáciu tým, že predostriem možnosti politik, ktoré sme my vypracovali v rámci novej rozvojovej spolupráce. Tieto možnosti alebo alternatívy boli pripravené tak, že sme skombinovali prístupy z hora nadol, z dola nahor a tým, že sme sa opreli o niektoré vodiace princípy, ktoré sa týkajú prístupu EÚ k takejto práci na poli rozvoja my nepovažujeme IKT, IKT za nejaký samoučelný cieľ, ale je to jeden z prostriedkov, ktorý je možné použiť v boji proti chudobe. V rámci hospodárskeho rastu by mali byť IKT podporované vo všetkých podstatných odvetviach. Chcela by som sa teraz sústrediť na tie alternatívy politik, ktoré získali najväčšiu podporu zo strany expertov, s ktorými sme viedli rozhovory. Je to tá politika, ktorá kombinuje prístup z dola nahor a z hora nadol. E, preklenutie tej digitálnej medzery je významná výzva, ktorá si vyžaduje riešenie na jednej strane štruktúrálnych nedostatkov a na druhej strane aj tých schopností. To znamená, že donory musia riešiť obmedzenia trhu a infraštruktúry a to sa najlepšie e, robí e, prístupom z hora dol. Ale zároveň títo donory musia podporovať aj vnútro štátne kapacity smerom k inováciám, pretože lokálne vyvinuté IT riešenia sa lepšie hodia na riešenie miestnych problémov, aj, aj sociálnej, spoločenskej povahy. Zároveň sa sústredíme aj na tri veľmi relevantné prierezové veci. Prvá, prvou je nedostatok koordinácie na úrovni donorov, pretože to naozaj zabraňuje interoperabilite a škálovateľnosti projektov IKT v rozvíjajúcej sa krajine. Ďalej, prispôsobenie sa na lokálne systémy. Donory by sa mali zdržať tvorenia nejakých paralelných systémov, ktoré nie sú udržateľné v tej konkrétnej krajine a ktoré vytvárajú závislosť na technológii, ktorá vzniká inde alebo je vyvíjana inde. A posledná vec, e, mainstreamovanie tzv. tých IKT technológií, je to dôležité, ale zároveň je to aj výzva, pretože keď e, mainstreaming je, e, je zvolený ako prístup, tak by sa mal diať tak, aby bolo jasné, aké sú najdôležitejšie odvetvia, kde by IKT malo dostávať prioritu. Tu na končím moju prezentáciu. Chcem sa vám všetkým poďakovať za pozornosť a teším sa na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Túto správu e, si vyžiadali v rámci posledného obdobia funkčného, predposledného posledného funkčného obdobia parlamentu, čiže pred rokom 2014, pán Vent. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať za vynikajúcu prezentáciu. Teraz by som sa rád sústredil na pár vecí Spomínali ste aj, odvolávali ste sa na miestny, lokálny kontext. Sú to teda iniciatívy, ktoré vychádzajú z dola nahor v pomerne relatívne chudobných krajinách. Stretli ste sa e, s istou iniciatívou e, v Kenii v roku 2009 počas folieb, ktoré tam prebiehali. Čiže iniciatíva z dola nahor zo strany kenského kodesu kde bola vytvorená informačná platforma, ktorá informovala občanov o sociálnych nepokojoch. A to viedlo k záchrane životov mnohých ľudí. Viac ako 50 tisíc ľudí im sa podarilo teda utiecť pred násilím. A išlo o veľmi jednoduchý systém na základe GPS, ktorý zasielal potom textové správy čo umožnilo mnohým ľuďom utiec pred násilím. Myslíte si, že by sme sa možno mohli sústrediť na takéto typy projektov? Spomínam ten kenský, ktorý zdá sa funguje pomerne účinne, hlavne v časoch politických kríz, volieb a prírodných katastrof. Tento projekt bol použitý aj počas zemetrasenia na Haiti. Ďakujem. Ešte nejaký kolegové? Pán Eller? Pani Eller? Pán Eller. Ďakujem, pani predsednička. Je to dôležitá téma, keď hovoríme o tom, že aj ľudia v tých rozvíjajúcich sa krajinách eh, majú dostať prístup k modernému svetu, ja v tých mojich postrehoch eh, chcem eh, riešiť tú vec, že napriek tomu, že už v mnohých početných krajinách Afrike eh, je to, a, každopádne nie sme svedkami nejakého nedostatku infraštruktúry alebo možnosti zriadiť telekomunikačné služby. Úplne v poslednom rohu niekde v Buši alebo na Savane som nemal žiadny problém s tým, aby som mal prístup k poskytovateľovi telekomunikačných služieb sú tam prítomní, je to predsa vec obchodná, s vládami to majú dohodnuté. Ďalšia vec e, je, že zdanlivo sa ale vlády zdržiavajú e, pri poskytovaní, poskytovaní toho prístupu. Poskytujú ho len selektívne, kedy to považujú za vhodné obmedzujú prístup k telekomunikačným službám, dokonca ho rušia. Minulý týždeň v Gabone boli sme tam e, na pozorovateľskej misii. Síce nás minister vnútra ubezpečil, že je prístup k sieťam telekomunikačným, k internetu aj k sociálnym sieťam bude teda poskytnutý bez, bezvýhradný. Museli sme ale každopádne konštatovať, že istých momentov, istých časových úsekoch bol prerušovaný tento prístup a na druhej strane nám povedal veľmi jasne, že keby mal zbadať nejaké signály, že prichádza k s tým nepokojom, že potom e, použije prostriedky, ktoré má k dispozícii, nakoľko chce zabraniť činnosti teroristických skupín, alebo ktoré by mohli využívať na šírenie svojich myšlienok aj takéto kanály. Takže používanie už mobilných telefónov je aj v tých najodlahlejších dedinách a obciach úplne normálna vec, bežná. Otázka poskytovateľov, to sú e, veľké telekomunikačné firmy, kde majú, ktorých majú svoj podiel aj vládne, orgán vládnej inštitúcie a tým pádom si zabezpečujú aj kontrolu nad prístupom k sieťam. Ďalšia otázka, ktoré ste sa takisto dotkli, ako sa privádza obyvateľstvo k týmto moderným technológiám, je to otázka vzdelávania. A tam dokonca aj v krajinách, ktoré sa radia k, k Ukrajinám, ktoré majú väčšie príjmy, alebo sú viac rozvinuté, Kenia, Bogdan o tom hovoril, tam sú iniciatívy, ktoré spravili v oblasti školenia, ktoré sa týkajú IKT technológií a tam je podpora vlády veľmi obmedzená a sú práve na takúto podporu odkázaní. Musíme teda ísť do tej mravenčej práce a musíme si dať tú námahu a vyselektovať partnerov, ktorí sú ochotní robiť takéto, takúto prácu a ktorí nie sú len jednostranne zameraní na nejaké hospodárske ciele, respektíve na nejaký výkon moci alebo na nejaké mocenské záujmy. Takýmto spôsobom by sme to mohli riešiť a ďalšie e, oblasti použitia, ktoré ste spomínali, medicína na dielkom, telemedicína, vo viacerých oblastiach je to dôležité. E, štáty to ale nepodporujú. Zo štátnej úrovne to nie je podporované v mnohých oblastiach. Keď hovoríme teda o spolupráci na poli IKT, musím povedať, že moja skúsenosť väčšinou vlád poukazuje na to, že nie, že by mali, nemali záujem pretože sú nejakým spôsobom nútení e, z úrovne tých národných rozpočtov e, vyčleniť prostriedky na tých lokálnych úrovni, úrovniach, ale možno by bolo vhodné, keby sme tam boli viac prítomní ako Európska únia, aby sme mohli nejakým spôsobom otvoriť priestor pre ďalší rozvoj ľudí v týchto oblastiach, pokiaľ ide o IKT. Teresa Jiménez. Ďakujem pekne. Prepačte, na chvíľu som sa musela vzdialiť, ale akurát keď som odchádzala, tak tuším, ste hovorili, že je to veľká príležitosť aj pre ženy, pre rozvoj žien, práve tento prístup k internetu a teda k týmto veciam. A možno ste to už aj povedali, akurát som to eh, nezachytil, keďže som tu vtedy nebola, ale je to pre mňa zaujímavá vec. Mám e, pocit, že skôr muži používajú mobilné telefóny napríklad v Afrike, takže chcem sa spýtať, či aj ženy sú eh, zapojené e, na rovnaké úrovni do tohto, alebo či je veľa krajín, kde sú v tom veľké rozdiely, že e, ženy využívajú ten mobil menej. Je to tak, nie je to tak, je to plus minus rovnaké, alebo je v tom, sú v tom veľké rozdiely, pokiaľ ide o mobily. Čiže či je v tom taký veľký rozdiel medzi tým, ako e, používajú mobily muži a ženy a teda aj prístup na internet. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím ešte Európsku komisiu. Viem, že je tu zastúpená možno aj na ich adresu táto vec, ako sa tieto programy dokážu angažovať eh, v IKT. Pokiaľ ide o moje skúsenosti s ekonomickou obnovou v vzdialenejších regiónoch našich krajín, a teda v tých oblastiach, ktoré hospodársky zaostávajú, niekedy, keď sa rozhodnete investovať do veľkých IKT projektov, tak vždy len dobiehate tú krivku, pretože Tie technológie pokročujú, pokro, pokročia medzi tým a tým pádom sa mrhá veľa peňazí, napríklad u nás, tam, kde som ja zodpovedná, tak e, dali, naliali veľa peňazí do širokého pásma a kým to vybudovali, tak sa zdvojnásobila kapacita aj rýchlosť. Podobné sa to udialo aj v prípade nástupu Wi-Fi. Tá, ten nábeh je pomerne dlhý pri takýchto schémach, takýchto verejno-súkromných schémach. Ako je to teda s takýmito investíciami do IKT? Istotne tam vidím potenciál, pokiaľ ide o zmeny v životoch. Ja som tomu bol svetkom v Gane pred mnohými rokmi, keď eh, farmári zrazu získali prístup k internetu a potom mohli ovplyvňovať aj cenovú politiku a tak ďalej. V Akare teda a naozaj tam nebol nejaký možno veľký rozdiel, keď som porovnal Severnú Ganu so Sheffieldom, oblasti, ktorej som ja žil, pokiaľ išlo pokrytie týmito technológiami Takže komisia, možno teda predstaviteľa DigiDepco by mohli sa vyjadriť k tej miery investícií a k tomu, či sú zapojení do takýchto projektov. Pán Viland. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bohužiaľ som musel na chvíľu odbehnúť. A no, úprimne povedané, tento program, e, tento bod programu som nejak, e, skôr nevnímal, som rád, že sa dostal na rokovanie schôdze, musíme ísť oveľa ďalej a musíme intenzívnejšie na tom popracovať. Dotkli ste sa aj demokracie, komunikácia je tou súrovinou 21. storočia. A to, čo povedal kolega Celer, my nemôžeme spadnúť do tých starých eh, cestičiek a schodov, eh, teda, pardon, cestičiek a prístupov k komunikácii, IKT je práve jedna z takýchto komunikačných, komunikačných možností a kanálov. A to, čo sa za posledné roky dialo v parlamente, pokiaľ ide o túto tému a prístupu k nej, tak e, to je vyznačované, vyznačuje sa teda kolosálnymi rozdielmi. Dobre sa dajú použiť príklady a volie a pozorovania volie Takisto e, som poborený tým, že nie sú e, tu predstaviteľa VKT, ktorí, predstaviteľa VKT, nedokážeme sa s nimi spojiť elektronicky. A aj kontakt s takýmito ľuďmi je tým pádom výrazne podvyživený a nevyvinutý. Otázka je ako nielen medicínsky, hospodársky oblasti, ale, ale osobitne aj ten demokratický rozmer, ako to zlepšiť. A ja si myslím, že pani Mekeven, tie miesta, tie útvary v rámci parlamentu, ktorí sa tým zaoberajú, ktoré sa tým zaoberajú, tak mali by sme na nich viac tlačiť. V princípe sa troška miniame miniame to, to, to, to, tej našej snahy alebo nie, nie, nie sme dostatočne moderní. My hovoríme nakoniec o dôvodoch tých pohybov a tých, toho, tých útekov a tokov migrantov keď sa ľuďom nedarí, prečo sa vydávajú na cestu, prečo utekajú. A keď e, vládnu, vládnu napríklad garnitúry, ktoré sa obhajujú tým, že napríklad sú socialisti, ale tam napriek tomu nič podobné nerobia, je nevinutné, aby sme štruktúrnym spôsobom e, použili tento nástroj IKT, ktorý bol naozaj trestorodným spôsobom v minulosti zanedbaný. Ďakujem pekne, Mark Stalmans, DG Devco. Pán Stalmans. Ďakujem pekne, budem sa snažiť reagovať na tú otázku, ktorú si sa ma spýtali, ktorú si sa spýtali Devka. Ide o sektor veľmi technologický ICT, v rámci ktorého vlastne Súkromné inštitúcie sú veľmi silno zastúpené. Pravdepodobne ide o sektor v Afrike, ktorý funguje najviac pre investorov. Takže ja si myslím, že na úrovni investícií nie je potrebné, aby DEFCO intervenovalo iba v vynimočných prípadoch. Myslím tu teraz na dohody s komorskými ostrovmi, Madagaskarom a inými, kde skutočne je dôležité, reagovať, jednoducho to cez bankový sektor nejde, aby sme takýmto spôsobom zabezpečili komunikáciu cez podmorské káble, takýmto spôsobom sa dá intervenovať. Ak nie, tak skutočne ide o úlohu DEFKA, aby sa intervenovalo práve e, v tých prípadoch, kde to nie je inak možné. Úloha DEFKA je práve tam, kde hovoríme o štandardizácii a regularizácii, čiže ak sa nám podarí urobiť alebo spustiť nejaký regulačný systém odličný v jednotlivých krajinách afrických, tak to môže umožniť súkromným investorom, aby jednoduchším spôsobom prišli, aby mali spoločné štandardy, ktoré umožnia prístup práve k tej najchudobnejšej populácii. Takže naša úloha je práve v tejto úlohe, aby sme pomohli africkým krajinám, aby sme spúšťali správnu správu veci verejných, kapacity a regulačné kapacity, pokiaľ ide štandardizáciu procesov pokiaľ ide o technológiu v duchu ICT. Ja si myslím, že v tomto hľade sa vedia poučiť aj z našej skúsenosti, pokiaľ ide o interoperabilitu. Ja si spomínam, keď prvýkrát začali mobilné telefóny, EU bol výrazne pred Spojenými štátmi, kde nemali interoperabilitu medzi štátmi e, v rámci Spojených štátov. A EU to malo, malo spoločný štandard. Neviem, kto z vás chce zareagovať na tie otázky, alebo obidva. Nech sa páči, Laura. Ďakujem pekne. Boli to veľmi zaujímavé slova, ďakujem pekne. Takže začneme tú žiadosť v Kenii, ktorú ste spomínali, to je vlastne spomenuté v našej správe. Ide tu o crowdsourcing a skutočno, že to bolo také úspešné, e, to súvisí s tým, že to bolo rozvinuté lokálne. To znamená, v rámci tých možností, ktoré sú lokálne k dispozícii. Takže jeden dôležitý faktor. Avšak sú tu aj ďalšie aplikácie, napríklad môžem spomenúť mobilné peniaze, ktoré takisto boli v Kenii rozvinuté a je to veľmi úspešné. The second point is about, um... Ďalšia vec, tá sa týka infraštruktúry a ja súhlasím vlastne aj s tým, čo povedalo DJ Devko, že vlastne súkromný sektor momentálne investuje v Afrike do telekomunikačnej infraštruktúry, ale problém je tá posledná, to posledná míľa v rámci spojenia a nedostatok konkurencie. Pokiaľ ide o prístup k internetu, ten je v Afrike drahší ako napríklad v Európe, to znamená, je tu veľmi dôležitý problém, ktorý súvisí s tou s tým možnosťou dovoliť si internet. A po druhé je pravda, že je možnosť využívať napríklad mobilný telefón takmer všade v Afrike. Mobilné pokrytie sieť je veľmi dobré a problém je, že telekomunikačná infraštruktúra v Afrike bola rozvinutá na to, aby jednoducho fungovala pre svoj prospech a nie, aby tu jednoducho sprostredkovala vysoko internetovú kapacitnú komunikáciu. To je otázka, ktorá sa napríklad týka aj telemedicíny, ktorá si vyžaduje transfer veľkých, veľkých obrazov. A tretí bod, to sa týkalo rodového, rodovej priepasti, ktorú máme. Áno, je tu určite takáto priepasť, ale nemám štatistiky o týchto krajinách, ale môžem spomenúť, že čo vlastne máme my v našej správe. A my uvádzame, že tento rodový, táto rodová priepas môže byť až na úrovni 45% v niektorých subsaharských oblastiach a chcem tam povedať, že jeden z tých hlavných problémov pre ženy je to, že častokrát je tu negramotnosť veľmi vyš, oveľa vyššia u žien ako u mužov a preto je veľmi ťažké pristúpiť aj k internetu. No a potom posledný bod, ten sa týka e-vlády, e-vlády, E-governance, to je takisto dôležitá téma a spolu so zdravím a vzdelávaním. A to sú vlastne tie veci, ktoré sme spomínali. Pokiaľ ide o európsku rozvojovú spoluprácu, je veľmi dôležité sa rozhodnúť, že ktoré sú tie sektory, kde by sme chceli investovať viac ICT. Takže dúfam, že som reagovala na všetky tie pripomienky. No, do you have anything to add? No. No. Okay, well, um, bola to veľmi zaujímavá diskusia na prospech veci, poskytla informácie ohľadne záležitosti, ktoré máme pred sebou a ktoré musia riešiť rozvojové krajiny, pokiaľ ide o komunikačné technológie. Takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Ďakujem. Okay, we can move straight on then to item... Takže prejdeme teraz hneď k bodu číslo 13. To sú možnosti Európskej únie na zlepšenie prístupu k liekom. To je návrh stanoviska z výboru ENVY. Otázka prístupu k liekom je veľmi dôležitá otázka. A keď hovorili sme aj o ebole, tak vieme, že vždy, keď je nejaká kríza, tak prestaneme financovať e, lieky. A keď toto sa dostane z programu, tak začneme riešiť také veci ako tropické choroby. Takisto je tu otázka patentov a prístupu a copyrightu. Takže to je veľmi komplexná záležitosť a máme tu Ignácia Korá, ktorý je spravodajca, takže ja mu dám slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tu na to, aby som prezentoval túto prvé návrh stanoviska a samozrejme som tu aj na to, aby som si vypočul stanovisko kolegov ohľadne tohto návrhu. Toto stanovisko, ktoré sme pripravili, je štrukturované v piatich odsekoch a prvý odsek sa zakladá na udržateľných cieľoch, kde sa jasne stanovuje, že do roku 2030 by každý mal byť prístup k dobrému duševnému zdraviu aj fyzickému počas celého života. Ale doposiaľ 100 e, miliónov ľudí je v chudobe kvôli zdravotným, zdravotným problémom a zhruba tretina populácie svetovej, z toho väčšina v Afrike nemá prístup k liekom. V druhej časti, v druhom odseku, tam je odvolávka na to, aby sa nevyužívali dohody o voľnom obchode s krajinami, ktoré majú nízky a stredný prístup. A aby sa vlastne neuplatňovali nové pravidlá, pokiaľ ide o ochranu investícií, pokiaľ ide o skúšky liekov. A ďalej podporujeme hlavne konkurenciu, pokiaľ ide o produkovanie generík, čím sa vlastne umožní prístup k týmto liekom aj v chudobných krajinách. Musia sa podporovať vlády, aby využívali disponibilné opatrenia na to, aby sa chránili, chránilo verejné zdravie. A takisto je tu potreba, aby sme sa sústredili na také krajiny ako napríklad India, kde sa implementovali tieto politické riešenia, ktoré vlastne zabezpečujú a prístup k liekom. A štvrtý odsek sa týka transparentnosti výskumu, pokiaľ ide o fabriky pôvodu a takisto pokiaľ ide o distribúciu liekov napríklad aj v Európskej únii. Ak to nebude diskusia o férových cenách a liekov, tak sa nepohneme ďalej. A chcel by som pripomenúť, že máme záväzok v našom výbore, aby sme sa snažili o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide stanovisko Európskej únie v tomto ohľade. A v neposlednom rade, posledný odsek, tam pokazujeme na to, že sa v Európskej únii nachádzame v procese revízie kde sa spolupracuje s Európskou komisiou, generálnym riaditeľstvom, pokiaľ ide medzinárodnú spoluprácu, pokiaľ ide o zdravie a potravinovú bezpečnosť, aby sa podporili všetky opatrenia, ktoré krajiny majú a ktoré môžu využívať na to, aby bol zabezpečený prístup. I'm okay, I have, um, the, I have some shadow rapporteurs here, and the first one is Teresa Jimenez-Becerril. Teresa Jiménez, nech sa páči, máte slovo. Gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poprvé, chcel by som sa poďakovať pánovi Koravo, spravodajcovi za prácu na e, tomto stanovisku, pokiaľ ide o vylepšenie prístupu k liekom. Sú tu nejaké e, body, nejaké odseky, kde my e, možno máme nejaké problémy, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo a obchodné dohody, dohody v medzinárodnom obchode, kde nemáme úplne rovnaký názor, e, najmä pokiaľ teda ide o tieto monopoly a duševné vlastníctvo. Pokiaľ ide o prístup k liekom, to je naďalej e, výzva pre rozvoj. Bolo by to treba ešte určite zlepšiť a teda štvrtok bude posledný eh, deň, kedy eh, budeme môcť eh, prekladať pozmeňovacie návrhy a chcem vysvetliť, ja mám tiež pozmeňovací návrh alebo nejaké návrhy, pokiaľ ide o úlohu Európskej únie, pokiaľ ide o riadenie pomoci a financovania schopnosti a kapacít eh, v najchudobnejších krajinách, tak aby sme tieto dohody mohli, tieto TRIPS, eh, čo možno najlepšie aplikovať. Napríklad eh, medzi rozvojovými krajinami a krajinami EÚ by mal prebiehať, mala prebiehať výmena technických informácií, vedeckých informácií, pretože tieto krajiny nevždy pozitívne vnímajú, keď niekto im niekto chce tak povedať zvonku niečo nanútiť, možno, že nemajú aj súdnické alebo nejaké justičné e, skúsenosti v tejto oblasti, treba lepšiu harmoniu na celosvetovej úrovni alebo lepšie zladenie e, aj so, so súkromným sektorom, s farmaceutickými e, spoločnosťami a treba zdôrazniť aj spoluprácu s súkromno-verejnými asociáciami treba podporovať aj rozvoj generických liekov v rozvojových krajinách, pretože to je dôležité, ak chceme týmto ľuďom pomôcť a myslím, že je dôležité zdôrazniť, že ženy, najmä tehotné ženy a deti majú menší prístup alebo slabší prístup k liekom, liekom v, v rozvojových krajinách, keďže je tam diskriminácia, keďže sa nedodržiavajú ich práva. A myslím si, že to je niečo, čo by e, náš výbor mal ďalej zdôrazňovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. teraz máme pána Franculiku. Nech sa páči, socialistov. Vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Šťastná diagnóza a liečba zachráni život a zlepšuje kvalitu života a je to na prospech spoločnosti. Bohužiaľ, rovný prístup k liečbe nie je realitou, predovšetkým rozvojových krajín. Na to, aby sme zvýšili prístup k liekom, musíme podporiť krajiny, pokiaľ ide o rozvoj regulačných procesov na to, aby sa dosiahli udržateľné ceny. Ja podporujem odvolávku na udržateľné ciele, bod konkrétne ten tretí, kde treba dosiahnuť všetky ciele v rámci agendy 2030 ale nedá sa to dosiahnuť v rámci súčasných medicínskych nástrojov a bez investícií do prevencie a diagnostických zariadení. V chudobných krajinách je zlý prístup k týmto liečebným nástrojom a to súvisí aj so slabou distribúciou, nedostatočnou regulačnou kapacitou a pre väčšinu chorôb, ktoré sa opomínajú, je nedostatok vakcín. Preto si myslím, že komisia a členské štáty by mali posilniť svoju snahu riešiť tento problém v rámci výskumu a podporiť chudobné krajiny na to, aby vytvárali kapacity. Dovolte mi neposlednom rade sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Beatrice Bestera, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať najmä pánovi Korálovi za návrh tohto stanoviska, ktoré pripravil. Nie len kvôli tým hlavným líniám, ktoré sú tam uvedené, ale aj kvôli tomu, že máme príležitosť eh, o týchto veciach hovoriť. Je to naozaj príklad toho, aké sú dôležité e, práve témy ako prístup k liekom, ako to súvisí rozvojom s ľudskými právami, s medzinárodným obchodom, s európskym modelom duševného vlastníctva. Týka sa to všetkých týchto tém, ktorým sa venujeme. Myslím, že to skoncenzuálne a toto je dobrá príležitosť pre nás vytvoriť nejaké e, spoločné e, kritéria. Ja predložím nejaké pozmeňovacie návrhy. Myslím, že by mohli zlepšiť obsah správy a e, že by ju mohli tak dobre doplniť, napríklad pokiaľ je nejaké prepojenie na politické aspekty, zodpovednosť štátov je dosiahnuť právo na zdravie v rámci medzinárodných politických e, napríklad vzťahov, vzťahov to by sa malo jednoznačne vyžadovať obchodná politika, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, niekedy až e, je na škodu iných, napríklad rozvojových tém. To je pravda. A potom veľmi dôležitá úloha, ktorú e, zohrá Svetová zdravotnícká organizácia v mnohých menej rozvinutých krajinách, sa hovorí o právach duševného vlastníctva v súvislosti s obchodom, pretože je to prepojené na tie patenty a veľmi dôležité je to aj v oblasti e, zdravotníctva, ale keďže boli tu škrty a naďalej tu sú škrty zo strany OSN, e, zo strany e, VHO, e, nevždy sú nevždy napríklad VHO stíha, tak povedať, ten krok z napríklad VTO alebo so Svetovou bankou, pokiaľ ide o verejnú politiku jednotlivých vlád. Čiže chceli by sme posilniť s konkrétnymi zdrojmi konzultácie, ktoré Svetová organizácia môže vykonávať v jednotlivých krajinách. A takisto tu je aspekt, ktorý e, treba spomenúť a to sú tie zabudnuté e, choroby v súvislosti napríklad s chudobou a e, tie súvisia s tým, e, do čoho investujú farmaceutické spoločnosti, do čoho neinvestujú, pretože to nie je e, lukratívne. Napríklad tuberkulóza, to je e, príklad choroby, ktorá v rozvinutých krajinách už takmer neexistuje, ale v rozvojových naďalej je veľkým nebezpečím a netreba na to zabúdať. A nakoniec má to dopad aj v prepojení na antibiotickú rezistenciu, tam medzinárodné zdravotnícke organizácie ako keby nevedeli veľmi dobre, ako bojovať s touto otázkou. Um, takže to všetko sú aktuálne témy a preto treba spomenúť aj e, e, závery Rady z roku 2010. Tam sa jasne hovorilo, že by bolo veľmi pozitívne e, od, nejak odpojiť náklady na výskum od ceny konečného produktu, aby sa to dalo a samozrejme to bude možné iba pokiaľ budeme mať úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o klinické testy a tak ďalej. Čiže v tomto duchu si myslím, že táto správa, ktorá naozaj je veľmi aj časovo vhodná, veľmi aktuálna, chceme k nej e, prispieť aj my, čo možno najlepšie. Thank you, Maria Hojbruk. Ďakujem pekne, Maria Hojbruk. Srdečne ďakujem. Taká pripomienka z mojej strany. Hovorilo sa tu o tuberkulóze. Tuberkulóza u nás nevymrela, stále viac bojujeme proti tuberkulóze práve u zvierat a to je vlastne aj ten krok, kde to prechádza na ľudí, takže aj takéto zabudnuté choroby sa nám vracajú, ale to je iba na margo tej témy. Ale toto stanovisko vlastne reflektuje pohľad a situáciu tých rozvojových krajín a chcela by som sa Ignáciovi za excelentnú prácu tu poďakovať. Možno sa to dá v niektorých bodoch ešte trochu doladiť, napríklad tam, kde sa hovorí, že skutočne zdravie, kde hovoríme, že zdravie je právom človeka, môžeme veci pomenovať pravým menom a sú tu dve strany, aj rozvojové krajina Európska únia, ktoré musia plniť svoju povinnosť. Hovorili sme o obchodnej politike, s tým sa, s tým sa stotožňujem. Nepodkopáva to princípy obchodnej politiky, pretože vlastne keď hovorím o obchodnej politike, tak samozrejme uh, patria k tomu také témy ako napríklad copyright, a to súvisí s duševným vlastníctvom a keď sa pozrieme na tie najnovšie rokovania, kde sa vlastne požaduje to, aby ochrana patentov, ktorá má trvať 20 rokov, aby sa to predlžilo a týmto spôsobom vlastne e, farmakofirmám, ako keby sme dávali nejaké odškodné za takéto predlžené povolenky a tie údaje, ktoré tu vlastne máme ohľadne originálnych liekov, že tieto nemôžu byť k dispozícii dlhšie, tak tieto vlastne tak tu vlastne počujeme konkrétne informácie o tom, aký prístup majú ľudia k liekom. Vlastne generika vieme, že sú oveľa lacnejšie ako ostatné lieky a môžu sa dostať na trh vlastne oveľa lacnejším spôsobom. A ďalšia téma, ktorú treba spomenúť, samozrejme aj rozvojové krajiny môžu žiadať procesy v prípade porušovania ľudských práv, môžu žiadať samozrejme aj odškodné v týchto prípadoch a pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, na túto môžeme nadviazať, na to, aby každý človek mal skutočne možnosť e, dožiadať sa toho práva, na ktoré má nárok. Takže my za zelených sme veľmi spokojní, je tu veľmi dobrá spolupráca, myslím si, a sme presvedčení o tom, že tu máme veľmi dobrú správu, ktorá sa momentálne pripravuje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Zeller. Bez mikrofónu. Posledná pripomienka zo strany pani Hojbuchovej. To ma primelo k tomu, aby som sa predsa len vyjadril, pokiaľ ide o prístup ku generikám, samozrejme. Musíme sa na to pozrieť komplexne. Napríklad u nás doma v meste máme veľkú farma, ekofirmu, kde vlastne ide veľa peňazí do výskumu a prípravy liekov a tie peniaze sa musia nejako vrátiť nejakým spôsobom. A keď to je celé potom tak, že vlastne jeden z najväčších producentov liekov na svete je krajina ako India a tam sme dovolili, že vlastne sa generika takýmto spôsobom dostáva do celého sveta a dostávajú sa aj do rúk chudobným, a zabezpečí sa takýto prístup chudobným k liekom v rámci globalizovaného obchodu, sa potom však tieto lieky dostanú aj inde, do iných krajín, do sveta, tak vlastne jednoducho také firmy profitujú hlavne v Indii, ktoré nemusia mať žiadne náklady na to, aby vyvinuli takýto liek a vlastne na to doplácajú daňoví poplatníci v Európe. Takže toto takisto nie je riešenie musíme aj naďalej v týchto dohodách o obchode, napríklad medzi Európskou úniou a Indiou, tieto veci vyriešiť a musíme dbať o to, aby skutočne aj naše vlastné záujmy boli splnené, aby to bolo správnym spôsobom zvážené porovnaní s tou našou snahou pomôcť tým najchudobnejším na svete, pretože týmto samozrejme pomôcť treba, ale nemalo by to viesť k tomu, že to môže mať nejaké hospodárske nevýhody jednostranné na úkor podnikov v Európskej únie. Takže ja si myslím, že v tejto oblasti sa musíme zamyslieť napríklad nad tým, akým spôsobom nájdeme určitú vyváženosť medzi našou snahou ponúknuť pomoc globálneho hľadiska chudobným a medzi tým fenoménom, kde vlastne tí, ktorí takúto pomoc neposkytujú, ale využívajú iba ten finančný chosen z tejto situácie, akým spôsobom vlastne dospieme k takej situácii, aby ten náš zisk neušiel. To je takisto dôležitá téma, pretože momentálne vlastne aj lieky sa predávajú online a nie je to celkom jasne doriešené, odkiaľ takéto lieky pochádzajú, či vôbec splňajú naše štandardy, pretože vlastne trh je otvorený a častokrát tie dodávky sa ponúkajú pod takými neveľmi transparentnými podmienkami, to znamená, mali by sme tento šedý priestor hospodárstva vyriešiť a mali by sme sa tomu v rámci intenzívnej diskusie venovať. Okrem toho však, pokiaľ napríklad ide o tuberkulózu, tak v plnej miere s vami súhlasím. Bohužiaľ napríklad aj v Berlíne pokiaľ ide o počet zistených prípadov tuberkulózy, tak v rámci Berlína sme síce kapacity na riešenie tejto choroby odbúrali, ale treba povedať, že e, plúcni lekári už nevedia ani zistiť, že či ide skutočne o tuberkulózu, pretože jednoducho sa tomu v rámci štúdia nevenuje taká pozornosť ako volakedy a Tuberkulóza predsa len z celosvetového hľadiska, čo do počtu narastá a tie otvorené hranice, ktoré chceme mať v Európe, tak tie prispievajú aj k tomu, že ľudia, ktorí možno ani nevedia, že majú tuberkulózu medzi nás, prídu a potom šíria túto chorobu kvapočkovým spôsobom, ako sa táto choroba šíri. Myslím si, že aj v tejto oblasti musíme posilneným spôsobom túto tému riešiť a stanoviť si to ako jednu z našich tém. Ďakujem pekne, nikto iný nenaznačil, že by sa chcel vyjadriť, takže chcela by som spomenúť, ale predsa len Lola. Ďakujem pekne, Linda. Ja iba chcem povedať tu kolegom, že hoci sa to deje vo svete, že ľudské eh, práva sa dostávajú do konfliktu so zájmom eh, súkromných firiem, tak niektorí ľudia proti tomu bojujeme. Napríklad ja eh, ľudské práva sú dôležitejšie než nejaké súkromné záujmy, aj keď prinašajú investície. Investícia to je vždy nejaké riziko, to, to riziko treba akceptovať, že tiež tam je. Člán 168 Lisabonskej zmluvy hovorí, že budeme chrániť eh, ľudské zdravie eh, vo všetkých politikách Európskej únie, že na to budeme pamätať za každým. Ale eh, pokiaľ ide o mm, prístup k liekom, tak tam je realita veľmi odlišná. A naozaj sme, tak povediať, rukojemníkmi ehm, farmaceutického výskumu, pretože to už je vlastne dneska aktivita rizikových investícií. A Častokrát sa to financuje aj z verejných zdrojov, potom si to súkromné firmy e, zoberú, e, potom si to patentujú, e, tie molekuly a potom to predávajú ľuďom za ceny, ktoré si sami určia a častokrát sú veľmi vysoké. Máme nejaký mechanizmus ako občania, aby sme využili Eh, to, to, to sa pýtam, aby sme eh, využili eh, tento farmaceutický výskum na náš verejný prospech. Odpoveď je taká, že to nie je vôbec jednoduché. jednoduché. Mali by sme hovoriť o tých výhodách a nevýhodách jednotlivých prístupov k takémuto výskumu. Mali sme byť transparentní. Častokrát sa hovorí o tom, o tých investíciách, o investíciách, o zisku. Hovorí sa tam, že tam je isté riziko, ktoré obsiahnuté je e, vo výskume. Samozrejme, to riziko tam naozaj je, ale chceme, aby nám farmaceutický priemysel ukázal jasné čísla, čísla koľko percent z ich nákladov, z ich rozpočtov ide do výskumu a koľko percent ide do marketingu, alebo do reklamy, alebo do PR, alebo koľko z toho je zisk Čiže tu nám chýba transparentnosť. Aké sú reálne náklady na výskum nových liekov, keď sa tieto údaje e, zverňa, až potom budeme vedieť e, lepšie pristupovať k otázke e, primeraných cien. V 90. rokoch sme hovorili o univerzálnom prístupe k retrovirálnym liekom, pokiaľ ide o HIV, hovorili sme o univerzálnom prístupe k liekom, ktoré zachránili životy. V prípade HIV e, ten výskum, ktorý vychádzal z monopolu a patentov, ukázal, že je neefektívny a pokiaľ chceme mať jednot, e, prístupný alebo cenovo dostupný prístup k liekom, tak častokrát sa e, tá história opakuje, e, táto e, monopolová e, situácia. A dnes sa nachádzame tiež v nedobrej nedobrom momente. Začneme s nejakým e, momentom e, výskumu, ktorý je určený na to, aby sa posilňovali monopóly, aby sa zvyšovali tie zisky, ktoré už aj tak sú vysoké, aby tie boli dôležitejšie než e, ľudské zdravie alebo ľudské práva. Tak to v praxi bohužiaľ častokrát vyzerá. A práve tieto patenty, tie, patenty, tieto monopoly sú ako keby najlepšia motivácia pre tieto firmy, pre tento výskum, ale to nie je úplne e, tak. Ja si myslím, že to je skôr taký e, mýtus, prečo ľudia majú aj iné e, motivácie a častokrát práve tento prístup e, zabraňuje e, výskumu. E, častokrát sa napríklad e, ten výskum e, vykonáva duplicitne, pokiaľ nemáme o ňom transparentné informácie. E, využívajú sa kapacity, ktoré by mohli byť pritom užitočné e, v iných e, oblastiach. E, a ukázalo sa, že monopoly aj v iných sektoroch neboli dobré. Napríklad v prípade telekomunikácií sme si povedali, že monopol je zlá vec, tak prečo to neuplatníme aj pri farmaceutickom priemysle. A naozaj mali by sme oddeliť tie náklady na výskum od konečnej ceny daného lieku. To bude na prospech aj napríklad generickým liekom. A môžeme to dosiahnuť prostredníctvom rôznych nástrojov, ako napríklad stimuly, cenové stimuly pre e, vedecký výskum v rámci otvoreného e, kódu alebo otvoreného prístupu. E, veľmi prísne podmienky, pokiaľ ide o využívanie verejných zdrojov zo strany súkromných firiem v tejto oblasti, prístup e, vedcov, k tým výskumom, ktoré sú financované z verejných zdrojov a transparentnosť, pokiaľ ide o výskumy alebo výsledky týchto klinických testov. A rada viacikrát už povedala, aby aj členské štáty prijali také kroky, aby sa náklady na výskum odčlenili od, konečného, od konečnej ceny daného lieku. Máme tu napríklad e, aj dokument z maja 2010 na Svetovej e, zdravotnícké organizácie zo strany e, e, rady. Aj pani Besero e, to spomínala. Sú to veľké rozdiely medzi tým, čo platia za lieky ľudia a koľko platia vlády. Treba naozaj o tomto hovoriť transparentne a nastaviť taký proces, ktorý by vylepšil aj verejné renome farmaceutických spoločností a takisto aj dostupnosť liekov všade na svete. Európsky parlament by mal byť jasne ukázať, že podporuje tento proces a že chce byť aktívnym hráčom pri vytvorení e, nejakého rámca na výskum e, liekov e, v duchu čo som, tohoto, čo som teraz povedala. Iba tak zlepšíme prístup k liekom, ktoré zachraňujú, zachraňujú život, alebo životy na celom svete. Chceme posilniť koherentnosť našej pomoci, našej rozvojovej pomoci, o čom napríklad sme hovorili dnes do obeda prepojiť to s týmto. Takže gratulujem pánovi Korávi k tomuto dokumentu. Myslíme si, že to je veľmi zaujímavý dokument, sú tam veľmi dobré konkrétne e, body. Je to prepojené na obchodnú politiku Európskej únie. To sa nám tiež celkom páči, že to takto pekne prepojili, takže sme pripravení s vami naďalej spolupracovať. Dobre, ďakujem pekne. To bol náš posledný rečník Ignacio. Ešte ja chcem povedať, že Pracovala som na výbore Envy, pokiaľ ide o zdravotníctvo tiež a e, veľa vecí sa zmenilo v posledných rokoch, pokiaľ ide prístup k liekom a máme tu mimovládku, ktorá sa venuje tejto téme, ktorá uverejňuje index každých pár e, rokov, pokiaľ ide o to, či sa veci zlepšujú. Môžeme sa na ten index možno e, pozrieť. Naposledy to bolo v roku 2014, v porovnaní s roku 2016, či sa to teda zlepšuje. Máme tu takisto Žona Batista, z DG Sanko z komisie. Nech sa páči. Možno môžete sa k tomu vyjadriť aj vy. Ja si myslím, že by bolo lepšie, keby vystúpil kolega z Devko. Pre nás to dáva lepší zmysel. Prepačte, neviem, ako sa voláte. Takže sa predstavte, nech sa páči. Áno, volám sa Kevin McCarthy, som z Devko sledujem práve prístup k liekom v kontexte nášho sektoru zdravotníctva a aj poskytovania pomoci partnerským e, krajinám. DGDF nie je výskumným DG ani obchodným DG a teda tieto kompetencie zdieľame s inými e, službami, alebo teda majú skôr iné služby, iné riaditeľstva, ale máme isté prepojenie na pozície, ktoré nájdete, pokiaľ ide o E, ten fakt šít na tému e, prístupu k liekom uverejnený v roku 2016. E, predtým bolo vyhodnotenie politiky tej oceňovania liekov, niektorí kolegovia toto spomenuli, oznámenie roku 2010 takisto spomínali, aj závery rady, kde sa vyžiadali viaceré iniciatívy, viacera dosť veľa práce v rámci zdravotníctva a obsahovalo to aj prístup k liekom. A my, keď pracujeme v oblasti e, pomoci, e, tak rozmýšľame nad tým, ako posilniť naše farmaceutické systémy pri spolupráci e, s partnerskými krajinami. Našim kľúčovým partnerom je VHO. Tam máme taký projekt posilňovania farmaceutických systémov a my riešime aj to, ako túto prácu by sme mohli ďalej rozvinúť. A nemáme výskumný mandát, ale pozeráme sa na to, akým spôsobom by sme mohli túto tému um, dať aj e, do pozornosti členských štátov a medzinárodných organizácií ako napríklad VHO a v tomto kontexte sme podporili aj VHO tak, aby sa oni pozerali tak povediac mimo tých bežných štandardov, bežných mechanizmov, aby sa pozreli na možnosti inovácie, na transfer E, inovácií na lokálnej úrovni, ako to podporovať, aby pochopili, akým spôsobom e, e, alebo ako tá situácia vonku vyzerá. Poskutneme 2,5 milióna, ktorý parlament dal k dispozícii VHO, pokiaľ ide o takýto výskum v oblasti zdravotníctva, aby sme podporovali inovácie, inovatívne mechanizmy pri, spolupráce s ďalšími krajinami, najmä v subsárskej Afrike, aby sme práve tieto témy riešili. A prístup e, k liekom, ten fakt sheet na túto tému je dispozícii online, môžeme ho dať dispozícii aj tu, mám tu so sebou e, kopiu a kolegovia z DG3 sa tejto téme takisto venujú aj z DG Sante, pretože tam nemáme kompetenciu v rámci EU my, takisto DG Research, a to, čo robíme my v rámci našich e, mechanizmov pomoci a podporných mechanizmov v rámci DG DEVCO. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to vysvetlenie. Bolo by veľmi užitočné, keby ste tento e, bod poslali potom aj kolegom. Nech sa páči, Ignacio. Ďakujem. Dobre, chcem sa poďakovať všetkým všetkým, ktorí vystúpili a ktorí vyjadrili isté výhrady. Vychádzame z predpokladu, že keď robíme takéto stanovisko, tak máme problém s priestorom. Mnohé veci, ktoré boli e, spomenuté, či Beatrice, či Lolov, alebo Máriou, to sú veci, e, ktoré by som e, samozrejme dal do návrhu stanoviska, ale je tam problém s priestorom. Je teda dobré dávať to formou pozmeňujúcich návrhov aby sme zohľadnili názor každého. Pokiaľ ide o ten kľúčový ústredný problém, ktorý bol spomenutý tak Terezov ako aj Lolov ohľadom eh, ohľadom teda duševného vlastníctva a jeho využívania na no, komerčné účely je jasné, že ako politicky, zod, politicky zodpovední zastupcovia musíme nájsť, nájsť riešenie, ktoré zabezpečí prístup k zdravotnej starostlivosti pre občanov a ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť túto vec eh, tak na úrovni tejto správy, aj teda v tomto výbore, ako aj celkovému Európskemu parlamentu, tak aby sme dokázali eh, takto zabezpečiť eh, zdravie pre všetkých obyvateľov. Have... Ďakujem pekne naozaj mohli by sme mať menej pozmeňovacích návrhov, ak to pôjde v rámci e, nášho výboru, pokiaľ ho, budeme hovoriť viacerí tým istým smerom, tak si to zlaďme, bude to takto e, lepšie ako výstup. Ďakujem pekne. Čiže lehota na pozmeňovacie návrhy 8. 9. 12. 0. 0 a hlasovať budeme 11. oktobra. Ďalej bod 14 Máme tu viacerých ročník, rečníkov, vymeníme tu kolegov um, za pár minút, dáme si malú pauzu a za 5 minút teda začneme o 5 minút a potom budeme hovoriť o uh, sendajskom rámci pre znižovanie rizika katastrof. Okay, colleagues, we can now resume the meeting. So if people can take their seats. Eh, môžeme pokračovať v schôzi. Poprosím, posadte sa. Budeme pokračovať. Máme prezentáciu akčného plánu o sendajskom rámci pre znižovanie rizika katastrof. To je posledný bod dnešnej schôdze. O čom hovoríme? Eh, komisia zverejnila akčný plán o sendajskom rámci v júni, ktorý sa volá prístup, ktorý vychádza teda prístup politikán, ktorý vychádza z, z tých istých náležitostí katastrof. Boli sme svedkami aj nedávno v Taliansku zemetrasenie, Videli sme, čo sa stalo, aké to bolo devastujúce tie dôsledky a je vhodné predchádzať takýmto udalostiam. Je to veľmi aktuálna vec v EÚ, e ale tak samozrejme aj v tých rozvíjajúcich sa krajinách, kde sa dejú takéto katastrofy prírodné a kde sú tie dôsledky oveľa závažnejšie, pretože je tam nedostatok investícií do verejnej infraštruktúry. E, riešiť túto tému budú Jem Clark, ktorý po mojej lavici sedí, vedúci jednotky pre znižovanie rizik z katastrof v rámci DG ECO, ktoré je gestorom tohto akčného plánu. Druhý bude Felice Zakeo, zástupca vedúceho pre klimatické zmeny v rámci DigiDevco, ktorý bude osobitne e, približovať prácu na úrovni DEVCO a nakoniec máme zástupkyňu občianskej spoločnosti Mangala Lula, programový koordinátor siete Voice. To je platforma pre mimovládne organizácie, ktoré sú zapojené do riešenia prírodných katastrof a núdzových stavov a zastupuje 80 mimovládok po celom svete. Je to aj Paula Arbito z úradu OSN pre znižovanie rizika a riešenie dôsledkov prírodných katastrof. Po tých troch jej dám slovo. Najskôr Joen Clark, potom DigiDevco, potom Voice a potom budú vystúpenia kolegov. Ian Clark, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý večer všetkým. E, ďakujem výboru DEVE za pozvanie komisie odprezentovať tento akčný plán. Ako ste povedali, pani predsednička, tak ten sa snaží formulovať e, prístup politikám, ktorý vychádza z rizika a snaží sa pretaviť ten sendajský e, plán do konkrétnych aktivít na základe existujúcich politík, tak aby EU a celé svet sa stali odolnejšími. Je to veľmi technický dokument, nepredstavuje nové politiky, novú politiku, politiky v rámci sendajského rámca a aj z pohľadu komisie, tie boli už oznamené, teda predstavené oznámení z roku 2014 a viaže sa to na mnohé ďalšie oznámenia, napríklad oznámenie z 2012. o odolnosti a stratégia o prispôsobení sa klimatickým zmenám z roku 2013. Ako ste spomenuli, pani predsednička, prírodné katastrofy sa týkajú celého sveta Takže tento akčný plán je relevantný pre EÚ, pre Spojené štáty, pre Japonsko, pre mnohé iné krajiny, ktoré, ktorý sa dotýka vonkajšia činnosť EU. Nechcem ísť zbytočne do podrobností, pokiaľ ide o tento rámec Sendai, ale ten nám dáva istý teda rámec, o ktorý sa opierame. Sú tu isté vodiace zásady, vodiace princípy, ktoré usmerňujú sendajský rámec. Hlavne ide o zodpovednosť štátov, vlád riešiť rizika katastrof. Ak teda nebude fungovať e, toto plátno nad nami, tak pozrite sa po vašej pravici. Ale už to funguje. Aby teda boli riešené tieto katastrofy, prírodné katastrofy z pohľadu viacnásobných rizík, zaoberať sa rôznymi politikami, zlúčiť alebo dať dohromady súkromný a verejný sektor, takisto zabezpečiť globálne partnerstvo a osobitne zameriavať podporu na menej rozvinuté krajiny. Takisto je dôležité si uvedomiť, že tento rámec e, prechádza od riadenia tých prírodných katastrof e, smerom k riadeniu rizik. To je veľmi dôležitý krok, kde sa snažíme prechádzať vzniku nových rizik a takisto redukovať eh, tie existujúce rizika prírodných katastrof. To je troška zmena v porovnaní s minulosťou. Takisto sa zaoberáme dopadmi poveternostných vplyvov, eh, biologických, environmentálnych eh, rizik. A ten východiskový bod, tým východiskovým bodom je 7 globálnych cieľov E, vychádzajú samozrejme smeraní na globálnej úrovni, ale príspevky EÚ budú tiež veľmi podstatné v tomto ohľade. Rámec Sendai e, stanovuje štyri kľúčové priority a to sú, tie sú štrukturované do toho akčného plánu, pochopenie rizika prírodnej katastrofy, posilnenie riadenia, e, reakcie na prírodné katastrofy, a potom zlepšenie e, pripravenosti a zlepšenie takisto obnovy po takýchto katastrofách. Tých sedem cieľov, ktoré sú tam uvedené, tie sú riešené na globálnej úrovni a riešené vo forme číselných cieľov, ako je e, znižovanie napríklad úmrtí, ekonomických strát, ale aj politické ciele, e, vytváranie nejakých národných, lokálnych stratégií, zlepšenie medzinárodnej spolupráce a zlepšenie pozitúzovania rizík a systémov včasného varovania vytváranie národných a lokálnych stratégií DRR, to sa vzťahuje k roku 2020, čo je za dverami v princípe. Čiže veľa e, podpory na budovanie kapacity v iných v ostatných krajinách je nevyhnutná, ale aj v Európe sme ešte ďaleko od toho, aby sme mali takéto stratégie uplatňované na všet, všetkých štátov Proces, ako som povedal, v rámci toho názvu sa zaoberá všetkými politikami. Čiže otázka je, ako posilniť a podporovať riadenie e, rizik z prírodných katastrof a ako ich integrovať, ako integrovať toto riadenie do politik EÚ. My sme mali dlhú diskusiu v rámci komisie, kde sme sa zaoberali celou škálou politik. Sú tu uvedené, 13 z nich je uvedených na tomto na tejto presvítke polnospodárstvo, bezpečnosť, a kultúra, rozvoj, vnútorný trh, doprava, v princípe všetky politiky EÚ. Keď sa pozriete na ten akčný plán, je rozdelený na tri časti. E, druhá časť, príloha 1, obsahuje popis a isté podrobnosti prebiehajúcich e, aktivít a opatrení z týchto politik. E, niektoré pokrývajú prácu DGI, ako je napríklad zriadenie medicínskeho jednotiek alebo eh, peer reviews v rámci, alebo v rámci posudzovania tých politik, ako sú nastavené v jednotlivých krajinách. Ďalšie sú tu, ktoré súvisia so stratégiou prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Kolega z DigiDevco bude podrobnejšie hovoriť o tom, čo sa deje v rámci politik rozvoja. Aké sú tie eh, prvky, ktoré to spajú alebo ktoré, ktoré, ktoré to usmerňujú, pokiaľ ide o ten sendajský rámec. Eh, je to prístup, ktorý má postihnúť celú, celú spoločnosť. Ide o eh, vytváranie kapacít, budovanie kapacít na lokálnej úrovni. Sendaj sa zaoberá niektorými novými oblastiami, ktoré ešte neboli tak riešené v rámci znižovania dôsledkov z prírodných katastrof, ako je zdravie, kultúra, vzdelávanie, zvýšený dôraz na tieto tri oblasti ktoré sú riešené aj v akčnom pláne. Cieľom je sústrediť sa osobitne na zraniteľné skupiny, teda tvorbou politik a akciami na, úro, na všetkých úrovniach a zapojením národných aj lokálnych miestnych orgánov. Štruktúra, ktorá je obsiahnutá v tabulke v prílohe 2, kde sú obsiahnuté podrobnosti jednotlivých aktivít, ktoré budú realizované v nadchádzajúcich rokoch. Odvíja sa to okolo tých štyroch kľúčových priorít Sendajského akčného plánu, napriek tomu, že sme ich troška premenovali, aby lepšie mm, odrážali to, ako prebieha, ako sú formulované tie, tie politiky na úrovni EÚ. Prvá kľúčová oblasť je znalosť rizik, ďalej je tu dvojka, to je prístup celospoločenský, Ďalej e, je tu informované investície do riadenia rizik v rámci EÚ a štvorka je holistický prístup k riadeniu rizik prírodných katastrof. Tie sú oblasti sa pretavili do 21 priorit, ktoré sú naviazané na existujúce politiky, ktoré už mnohé z nich boli spomenuté v oznámení z 2014. a v záveroch rady, ktoré boli následne prijaté. A potom je niekoľko krokov, konkrétnych aktivít, kolega to možno spomenie, pokiaľ ide o politiky rozvoja. Z pohľadu tých ďalších krokov je tu viacero cieľov, ktoré majú byť výsledkom tohto akčného plánu už tento rok. Pracujeme viacej aj na týchto peer reviews, pokiaľ ide o skúmanie celkového rizika v rámci EÚ Ďalej e, pracujeme viac na tých údajoch o stratách, tak v rámci EU ako aj mimo EU, prostredníctvom politiky rozvoja. A toto bude tá kľúčová výzva. E, budeme musieť vychádzať z tých dôkazov. Bez toho, aby ste stanovili alebo definovali, aké sú tie straty, tak e, bude ťažké takýmto stratám v budúcnosti predchádzať. To bude kľúčovou výzvou Ďalšia výzva, ktorú vnímame, je, že financovanie musí vychádzať z rizika a je nevyhnutné, aby v rámci všetkých politík sa odvíjalo e, toto od e, informovaného rizika. E, budú tu isté príležitosti, ktoré sa budú objavovať pri preskúmaní v strednom období, období v strede trvania týchto politík budeme to pravidelným spôsobom preskúmavať. Sú dvojročné preskúmania prostredníctvom OSN, ktoré má takéto, takýto prieskum zriadený na takéto dvojročnej báze. Kľúčová vec nášho pohľadu je súlad s ďalšími medzinárodnými rámcami, osobitne Agenda 2030, Svetový humanitárny summit, to čo bolo jeho výsledkom a samozrejme Paríska, Paríska dohoda. Parížského samitu o klimatických zmenách, ale ďalej oktobrová, tohtoročná oktobrová konferencia Biotopy 3 a COP22, ďalšia, ďalší krok v rámci samitov, ktoré sa zabrajú klimatickými zmenami. Aj tam by sa mali na to viazať veci, ktoré sa týkajú riadenia rizika z prírodných katastrof a teda aj v Ekvádore, v Ekvádore by sme sa mali zaoberať v rámci Habitat 3 týmto Budeme pokračovať samozrejme aj v práci na úrovni OSN, kde komisia má dôležitý rozmer spolupráce s členskými štátmi, keď sa snaží pripravovať spoločnú úlohu pre EÚ, pokiaľ ide o zadefinovanie spoločných ukazovateľov. Ďalšie podujatia, ktoré sa budú tohto týkať 13. oktobra, deň zredukovania alebo zníženia rizik z prírodných katastrof, budú tam aj prítomní niektorí členovia poslanci z DV a budeme sa zaoberať podrobnejšie niektorými záležitostiami. Toľko z mojej strany, nech sa páči. Ďakujem pekne. Feliče Zakeo Zdevko, možno by ste mohli vysvetliť rozdiel medzi tým, čo robí Echo a čo robíte vy, Devko, aby sme to pochopili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Jan, za to, že si to takto zaramcoval a že si približil tie väzby, lebo je veľmi dôležité e, poukázať na tie väzby, pokiaľ ide o tie jednotlivé podujatia a dôležité aktivity v rámci aj agendy 2030, Paríske, dohody na Parížskom klimatickom samite, Svetový humanitárny summit. Je dôležité sa o tom zmeniť a takisto spomenúť aj nadchádzajúce podujatia COP22, kde budeme mať priestor na ďalšie rozpracovanie týchto vecí a na to, aby sme upriamili pozornosť verejnosti na tieto záležitosti. Je dôležité, aby sme prešli od riadenia e, prírodných katastrof k riadeniu rizika prírodných katastrof, pretože v rámci nového akčného plánu EÚ vlastne túto sendajskú, ten sendajský rámec e, pretavila do prístupu, ktorý vychádza z riadenia rizik a takisto sa to premieta na úrovni rozvoja a spolupráce. A je dôležité, že máme jasnú cestovnú mapu. Keby som ale mohol troška pozrieť sa dozadu, tie aktivity nevychádzajú z tohto rámca. Tie, ktoré sme my iniciovali, tie začali oveľa skôr, pred tým sendajským rámcom, a oni prispejú vlastne k jeho formulácii a k formulácii akčného plánu. Musíme spomenúť napríklad strategický prístup EÚ odolnosti, tak ako je to uvedené aj v tom pláne odolnosti, ktorý funguje v roku 2015, ten sa opiera o bohaté skúsenosti reakcií na krízy, prírodné, prírodné katastrof po celom svete a, a takisto sa týka toho, ako znižovať dopad budúcich kríz na zraniteľné skupiny obyvateľstva. Vychádza to z spoločnej analýzy kríz a konkrétnych spoločných aktivít tak na humanitárnej úrovni, ale aj z pohľadu stredno- a dlhodobého dlhodobej stredno- a dlhodobej spolupráce. Tak akčný plán Sendajský, ako aj plán pre odolnosť, vytvárajú príležitosť mainstreamovať zrižovanie rizik z eh, takýchto prírodných katastrof do politiky, politiky rozvoja je nevyhnutné, aby pri formulácii takýchto politík sme nestrácali zo zreteľa niektoré podstatné náležitosti, aby sme dokázali reflektovať aj stredná dlhodobé ciele udržateľnosti. Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu a to e, je veľmi prítomné aj v akčnom pláne, hlavne v priorite 19. Hovorili sme o tých číslach priorít a zabezpečiť teda kontinuitu medzi sendajským akčným plánom a medzi plánom odolnosti, tak aby sme riešili aj tie zraniteľnosti v tých krehkých krajinách, aby sme identifikovali prierezové záležitosti, ako je pohľad alebo rod, aby sme zakomponovali aj občianskú spoločnosť do tohto, a teda aj súkromný sektor. Čo sme my vykonali, ako som povedal na začiatku, sme veľa e, pracovali v rámci spolupráce v rozvoji, keď sme vytvárali rôzne spoločné partnerstva, napríklad e, v regióne AKT, v rámci stratégie 9. a 10. Európskeho rozvojového fondu. Chceli sme lepšie zacieliť intervencie EÚ v rámci existujúcich národných e, cieľov a stratégií odolnosti a znižovania nepriaznivých dôsledkov klimatických zmien v partnerských krajinách E, napríklad v rámci 10. programu EDF 180 miliónov bol alokovaných zo strany EÚ, pokiaľ ide o podporu špecifických opatrení na znižovanie rizika, tak aby sme riešili niektor, niektoré rizika, ktoré sa viažú k prírodným katastrofám a podporovali sme snahy tých krajín, partnerských krajín. V rámci 11. programu EDF bude ešte viac aktivít spustených Samozrejme, nerobili sme tak sami. Máme veľa partnerov, s ktorými spolupracujeme na implementácii znižovania rizik z prírodných katastrof a tých programov. Sekretariat napríklad pre skupiny štátov AKT, UNCDR, to je úrad OSN pre znižovanie rizika a takisto Svetová banka má zriadený podobný úrad alebo orgán, ktorý rieši znižovanie rizik prírodných katastrof. Ja hovoril som o 180 miliónoch, ktoré sme alokovali do tých konkrétnych programov, ktoré máme, poviem niekoľko, ktoré potom sa premietnú do priorít na akcii v rámci toho akčného plánu sendajského. Máme e, medzi Karibikom, Pacifikom a Tichomorím a EÚ zatvorený program, ktorý sa týka práve znižovania rizik z prírodných katastrof a takisto obnovy po takýchto. Je toto zapojená aj Svetová banka. Týka sa to pripravenosti na situácie prírodných katastrof. Tým, že sa mainstreamujú identifikácia a posúdenie takýchto vecí, systém včasného varovania a komunikácie, transfer rizika a integrovanie redukovania rizika do procesu obnovy. Takisto máme tri ďalšie programy Máme vytváranie, vytváranie mm, kapacít v subsaharskej oblasti, tam je 80 miliónov eur, máme 20 miliónový program v rámci ACP EU, kde sa vytvára vlastne ten program odolnosti a takisto 20 miliónov ide do Natura Disaster Management. Takže máme tu programy, ktoré sú ukotvené v rámci bilaterálnej spolupráce s krajinami. Spomenul som k, e, region AKT, ale tie programy v iných regiónoch, tam sú takisto aktivity, kde sú špecifické kroky na zníženie rizik katastrof prírodných into the uh, relevant, uh, most re- relevant action uh, where we could intervene within the... Kde môžeme teda v rámci našich akčných plánov uh, zakročiť? Spomenul som iba niektoré príklady. jen spomenul štyri kľúčové oblasti. V každej z tých štyroch oblastí máte kroky, ktoré sa dajú urobiť na podporu implementácie priorít. Prejdem teraz rýchlo cez niektoré z nich, napríklad v rámci prvej kľúčovej oblasti pri vytváraní risk knowledge. Tam jednoducho môžeme prispieť k implementácii tej rizikovej priority číslo 1, pokiaľ ide o zber údajov a ich zdieľanie. A takisto takýmto spôsobom môžeme podporiť aktivity na to, a minimálne teda pre 20 členských e, partnerských krajín na to, aby sme takýmto spôsobom v tejto situácii niečo urobilo nadväznosti na už prebiehajúcu spoluprácu s našimi partnermi. My to už vlastne robíme cez programy vytvárania odolnosti proti týmto rizikám. To som už spomenul, je to v subsaharskej Afrike. A kľúčová oblasť číslo 2 tam je veľké množstvo priorít, na ktoré, kde môžeme prispieť nejakými krokmi, napríklad rizikový manažment, môžeme prispojiť k posilneniu tohto manažmentu, aj pokiaľ ide o adaptáciu na klimatické zmeny a iné. Táto oblasť, tu sa dajú tie kroky implementovať v iných aktivitách, vytvárajú sa rôzne druhy politik prostredníctvom vytvárania metodológií, kde sa vlastne učíme záchodu a podporujeme minimálne 20 miest v partnerských mesta, štátoch, kde ide o posilňovanie kapacít týchto miest na miestnej úrovni a ide tu takisto o rozvoj národných systémov odolnosti voči rizikám. Takže my už na tom pracujeme očakávané výsledky môžu byť, sa dostaviť na konci tých programov, ktoré máme. Financuje sa to z e, programu Challenge, kde máme 6 milión eur a sa to implementuje cez partnerstvo viacerých našich partnerov. ako je napríklad UN Habitat. Potom máme ešte prioritu číslo 10, kde podporujeme rozvoj tých stratégií, kde zaangažovávame aj miestnu komunitu, pracujeme na konkrétnych aktivitách, kde podporujeme národné stratégie pripravenosti, a to v 20 najviac zraniteľných krajinách, tých najmenej rozvinutých a takisto aj na ostrovných štátoch. Ďalšie oblasti, kde chceme zakročiť, to je implementácia priority číslo 11, pomôcť regionálnym organizáciám, pokiaľ ide o implementáciu týchto rámcov a dá sa to robiť tým, že budeme podporovať projekty a posilňovať tie kapacity jednotlivých regionov a v podstate už na tom pracujeme v rámci nášho programu Alliance Plus, Aliancia Plus a ďalšia oblasť kľúčová číslo 3, kde podporujeme investície tak tam sa venujeme implementácii priorít, respektíve prispievame k implementácii tej, eh, toho bodu číslo 12. To obsahuje multilaterálne formy pomoci. To sa robí upstreamovým spôsobom, kde vlastne vytvárame spoločne s našimi partnermi, partnerskými krajinami programy, a mainstreamujeme vlastne prostredníctvom identifikácie projektov viaceré špecifika, aby sa všetko udialo tak, ako to očakávame. A v rámci kľúčových oblastí podporujeme podporu mechanizmov, pokiaľ ide o financovanie mechanizmov e, zniženia rizika a vlastne aj tomuto už sa momentálne venujeme prostredníctvom programu vytvárania programov odolnosti a to práve v tej oblasti subsahárskej a spolupracujeme so Svetovou bankou a sú tu ešte ďalšie priority, ku ktorým prispievame priorita číslo 16, kde ide o implementáciu prístupov k zniženiu rizik, tam takisto vlastne už sme aktívni. Podporujeme implementáciu takýchto prístupov k zníženiu rizik a to opäť v 20 krajinách najviac zraniteľných Robíme to aj v rámci GCCA+, a ďalšími našimi partnermi v rámci tematických programov. A posledná oblasť, prepáčte, že som že sa venujem detailom, ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že kde prispievame, ďalšia oblasť kľúčová číslo 4, kde podporujeme holistický manažment, tak tam prispievame k integrácii vytvárania tých lepších cieľov. To je priorita číslo 11, kde vlastne podporujeme tento Build Back Better element v rámci, potrebného, v rámci potrebných nástrojov a projektov, ktoré máme. A toto je ďalšia aktivita, ktorú sme začali. Ide tu o pre všetky AKT krajiny, kde vlastne financujeme viaceré programy zniženia rizik prírodných katastrof. Takže úplne na záver, chcel som spomenúť iba niektoré z tých aktivít, kde sme aktívni v rámci prípravy tohto akčného plánu. Tam sme vlastne intenzívne o tom hovorili s kolegami na EKU, že akým spôsobom sa dá lepšie prispieť v strednodlhom pláne spolupráce Myslím, že budeme pokračovať v našej spolupráci a vlastne aj naďalej budeme odhodlaní a je to veľmi dobré, že môžeme e, počítať s vašou podporou v tomto výbore. Prepáčte, že som sa venoval príliš e, detajným informáciám. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k pani Magale Mulan, ktorá tu predstaví mimovládne organizácie. Áno, vy máte zamestnancov, ktorí sa musia e, konkrétne venovať pri riešení týchto kríz. Takže teraz zostane slovo pani Magali Murlon, programová koordinátorka. Ďakujem veľmi pekne, chcem sa poďakovať výboru DV, predovšetkým pánovi Gererovi za pozvanie na dnešné zasadnutie. Máme skutočne veľmi dobrú spoluprácu s týmto výborom, predovšetkým pokiaľ ide o znižovanie rizik prírodných katastrof. Takže v stručnosti, predtým než prídem ku konkrétnym definíciám našej organizácie, hmm, takže je, spolupracujeme s 85 mimovládnymi organizáciami z 20 európskych krajín. Snažíme sa dosiahnuť naše ciele, vyžaduje si to aj podporu zo strany Európskej únie na úrovni Bruselu, ale na úrovni európskych členských štátov v rámci našich sektorov spolupracujeme s našimi naprotivkami v rámci podpory tých pridaných hodnot našej mimovládnej organizácie. Vytvorili sme pracovnú skupinu ešte v roku 2007 a odtedy vlastne sme veľmi aktívni, pokiaľ ide o riešenie tejto témy a vlastne dávame dokopy viacerých expertov z viacerých krajín a sme spolu, spolupracujeme s komisiou, s parlamentov, predtým sme pracovali za iných podmienok, bol to iný rámcový program, teraz máme nový, spolupracujeme s aktérmi občianskej spoločnosti, snažíme sa e, mať vplyv na ten sendajský rámec a takýmto spôsobom v kontakte s výborom DV, ako aj s komisiou sa snažíme e, prispieť k formulácii stanovisk k tomuto problému Myslím, že to je veľmi dôležitý problém, už ste to povedali, pokiaľ ide o tie prírodné katastrofy, tieto sa opakujú stále častejšie, má to veľký dopad a z humanitárnej perspektívy vieme, že to vlastne vždy pod že vlastne tieto prírodné katastrofy najviac postihnú tie najchudobnejšie populácie a krajiny ten koncept, z ktorého vychádzame, vlastne je jednoduchý a dá sa aplikovať všade, je efektívny a lacný. To znamená, je tu skutočne veľká hodnota investovať do takéhoto systému znižovania rizik prírodných katastrof, pretože prijatie toho prístupu smerom z dola nahor je najlepší spôsob, ako sa tá odolnosť dá najviac posilniť, pokiaľ ide o ochranu tých najzraniteľnejších. Takže prečo vlastne tento akčný plán je dôležitý, ako ste už povedali? Musí sa to vnímať v kontexte ďalších európskych politík a oznámení, ktoré boli spustené ešte minulého roku a ktoré, alebo ktoré sa ešte len majú spustiť. Je to súčasť agendy v rámci obdobia do roku 2030. Snažíme sa posunúť odolnosť jednotlivých komunity do takisto spojenej a s adaptáciou na klimatické zmeny. To znamená, implementácia Sandajského akčného plánu je takisto príspevkom k našim záväzkom, ktoré sme vlastne prijali spoločne v Paríži, ako ste takisto povedali, v rámci humanitárneho samitu svetového, tak tam sa, sme sa sústredili predovšetkým na humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc, ktoré sme chceli prepojiť. A podľa nášho názoru to je veľmi dobrý príklad na to, ako vlastne táto spolupráca môže byť vytvorená, ako môžeme lepšie spolupracovať. A v neposlednom rade myslím si, že na úrovni Európskej únie je veľmi dôležité venovať sa otázke globálnej stratégie v rámci bezpečnosti, tak ako na to poukázala pani Mogherini, kde vlastne sa sústredíme na tú odolnosť a klimatické zmeny takisto sú jedny z najvážnejších hrozieb. Takže výbor DV zohráva v tejto oblasti veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o implementáciu tohto sandajského akčného plánu. Takže my to vnímame v rámci našej organizácie. Chcel by som predovšetkým sa poďakovať komisii, pretože máme veľmi dobrú spoluprácu. A keď som si prečítala poprvýkrát ten sandajský akčný plán, tak som bola skutočne rada, že viaceré naše vstupné informácie boli zapracované. A čo sa nám páčilo najviac, že tu boli jasne stipulované jednotlivé faktory, ukazovatele, ktoré sú v tejto oblasti dôležité to znamená, berú sa do úvahy také ukazovateľe ako rast populácie, ekosystém, klimatické zmeny a tak ďalej. A tieto sú potom reflektované aj v skutočnosti, že tento plán skutočne apeluje na lepšie prepojenia medzi jednotlivými službami komisie, ako je ECO, DEVCO, Klima a ostatné, kde vlastne tie európske politiky sú takisto zaangažované do tohto rámcu, ako napríklad vzdelávanie a tak ďalej. Iba prostredníctvom takéto vzájomnej prepojenosti medzi tými službami a politikami môžeme zabezpečiť uh, eh, lepší, lepší postup v rámci tejto koordinovanej činnosti. Stešíme sa, že sa to všetko takýmto spôsobom zapracovalo. Myslím si, že ste ma nezavolali na to, aby som hovorila iba dobré veci o akčnom pláne. Samozrejme, máme aj určité odporúčania, ktoré by sme radi predložili tu v parlamente vo vzťahu k monitoringu e, toho, ako tento akčný plán je vlastne zapracovávaný. Čo vlastne robíme? čo by mal DV robiť a vysvetlím to, prečo vlastne chceme, aby tu bola strednodobá revízia tohto akčného plánu odolnosti. Ako ste už povedali, Európska únia má takýto akčný plán, ktorý je veľmi ambiciózny, kde my ako humanitárne mimovládne organizácie sme boli zaangažovaní v roku 2013 a v rámci Sendajského akčného plánu je tu priorita číslo 19, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, kde sa žiada zlepšenie vytvárania kapacít na národnej regionálnej úrovni. To je takisto niečo, kde my skutočne sme presvedčení, že to takto funguje, že na tej komunitárnej úrovni to funguje skutočne lepšie, komunitnej úrovni to funguje lepšie. A potom je tá priorita, kde akčný plán apeluje na to, aby sa v plnej miere tento plán odolnosti implementoval v plnej miere Myslíme si, že takýmto spôsobom môžeme sa dostať ďalej. Budúci rok by mala byť tá strednodobá revízia, aby sme vedeli, kde sme, aby sme identifikovali nedostatky a mohli e, navrhnúť zlepšenia. A pokiaľ ide o tú odolnosť, tým je spojená a jedna z tých, jeden z tých krokov, ktoré ste spomenuli, to znamená e, zoštihlenie alebo stanovenie si priorit, ktoré momentálne DGF využíva, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Myslím si, že toto vlastne naši experti a, a naši členovia očakávajú, ale predtým, než sa takto to vyrieši, tak by som rada sa pozrel na evaluáciu týchto krokov, ktoré doposiaľ ešte neboli vyhodnotené. A ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť, aby sa váš výbor na to pozeral detálnejšie, požiadať komisiu, aby predložila výročné hodnotenie implementácie tohto akčného plánu. Tento akčný plán je dobrý, pretože je ukotvený vo vzťahu tých priorít Sendajského akčného plánu samotného a to by malo byť na prospech vlastne aj v práci komisie, aby sa lepšie prispielo k monitoringu na globálnej úrovni. Pokiaľ ide o poskytnutie kvantitatívnych údajov a jasných ukazovateľov, ktoré by zjednodušili monitoring tohto pokroku, tak tam to trochu e, stagnuje. Komisia by mohla každý rok poskytnúť určitú aktualizáciu týchto informácií o pokroku. To je niečo, čo vlastne sme nemali a rámci toho akčného plánu pre odolnosť. To by bolo dobré pre nás všetkých, pre občianskú spoločnosť. Ja som presvedčená, že to bude dobré aj pre parlament, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. A ten prvý krok vlastne bude aj poskytnúť určitých kvantitatívnych údajov v rámci prvej monitorovacej správy Takže ja by som skutočne mala veľký záujem, ak by napríklad, ak sa pozrieme na ten, tú aktivitu 1 bod 1, kde ide o to, aby tieto partnerské krajiny spolupracovali na poskytovaní údajov. Dúfam, že tento zoznam krajín bude budúci rok k dispozícii a ak môžem, tak by bolo dobre, ak by sme v tejto oblasti do budúceho roku zaznamenali zlepšenie, pretože takýmto spôsobom nám to pomôže pri našej každodennej činnosti. Posledný bod, ten sa týka úlohy Európskej únie v rámci sendajských rokovaní. Myslím si, že Európska únia zohrala prominentnú úlohu, dôležitú úlohu a boli sme skutočne radi, že sme tu videli Európsku úniu, ktorá bola veľmi ambiciozná pri rokovaniach. Takže ja si myslím, že sendajský akčný plán by takisto mal umožniť Európskej únie, aby si túto úlohu aj naďalej sa nej zlepšovala Takže my ako občianská spoločnosť mimovládna budeme naďalej apelovať na to, aby sa tieto akčné plány implementovali na národnej úrovni, ale na úrovni medzinárodnej spolupráce. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby parlament nás podporoval v rámci týchto našich snách. A tak ako toto už bolo prezentované, spomenuli ste, že tu došlo k zmene toho pôvodného názvu tých štyroch prioricendárskeho plánu ten štvrtý, kde išlo investície na podporu investícií do informácií o rizikách. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa do tohoto investovalo, aby sme mali v tomto jasný cieľ. Inak tento plán, bohužiaľ sa obávam, neprinesie tie eh, očakávané výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a predtým, než dostane slovo Enrique Guerrero, tak ešte v stručnosti dostane slovo Paula Albita, ktorá je tu z úradu OSN tu v Bruseli. Je zodpovedná za, na, na úrovni OSN práve sendajskému akčnému plánu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne výboru DV za to, že tento bod dali na program dnešnej schôdze. Myslím, že sme si e, vypočuli zaujímavú diskusiu, alebo začali sme zaujímavú diskusiu o relevantnosti sendajského rámca. Poprvé, to, čo chce e, povedať UNHCR ako istý e, gestor tohto plánu je privítať akčný plán Európskej únie a teší nás takisto, že Eh, akú úlohu eh, zohrávali európske inštitúcie pri vývoji tohto rámca. To, čo povedali teraz eh, kolegovia z Voice, pokiaľ ide o potrebu toho, aby sme naďalej investovali do redukcie takýchto katastrof alebo do znižovania rizik katastrof, tak to, toto je tá hlavná výzva, ktorá naďalej tu zostáva. Spomenuli sme viaceré čísla, rôzne milióny tu padli a chcem zdôrazniť, niekoľko ďalších e, čísel, aby teda e, sme sa dostali trošku do perspektívy. v roku 2015 tých katastrof bolo viac ako 400, e, viac ako 200 ľudí zomrelo, 98,6 milióna ľudí bolo zasiahnutých nejakým spôsobom týmito katastrofami a 66 miliard eur boli ekonomické straty za jeden rok už tu bolo spomenuté, e, že sme tu mali nedávno zemetrasenie v Taliansku, čo nám pripomína takýmto bolestivým spôsobom, že bohužiaľ veľa ľudí e, aj v Európe takto prichádza o životy, stráca životy e, a naďalej Európa je zraniteľný región. Keď sa pozrieme na ekonomickú situáciu, medzi rokmi 1994 2013 v Európe sme mali viac ako 307 miliard e, ekonomických, teda eur v ekonomických stratách, pokiaľ ide e, o straty vyplývajúce z takýchto katastrof. Čiže už len z ekonomického hľadiska to je naozaj e, významný jav. A potom po druhé, o tomto hovorili aj jednotliví ľudia, ktorí vystúpili, je tu potreba zabezpečiť agendu, takúto koherentnú agendu 2030. Toto je veľmi hodnotná vec. Medzinárodnej úrovni, na medzinárodnej úrovni sme um, v situácii tu v Európe, kde nás čakajú mnohé e, výzvy, či už hovoríme o migrácii, terorizme, konfliktoch, e, diplomatických napätiach a tak ďalej. Čiže ten scenár nevyzerá nejako dobre, ale je jeden dôležitý prvok, ktorý by sme mali všetci rozvíjať a vychádza z neho a to koherentnosť e, medzinárodných dohôd po roku 2015 ak budeme dobre pracovať na implementácii e, tejto koherentnosti do nášho akčného plánu, tak budeme aj šetriť nejaké peniaze. A takisto chceme zabezpečiť to, aby bola rýchlejšia implementácia, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov, ktoré sú vytýčené. A v tomto duchu chcem povedať, že sendajský rámec spomína veľmi otvorene a jednoznačne koncept zdieľanej zodpovednosti, pokiaľ ide o znižovanie rizika katastrof štáty sú hlavné, e, hlavne zodpovední aktéry, ale ich zodpovednosť sa netýka iba samotnej krajiny. A v tomto ohľade by som, by som chcela e, požiadať Európsky e, parlament o jednu vec. Vy máte naozaj silnú zodpovednosť, pokiaľ ide o znižovanie rizik katastrof. A veľmi vítame to, že ste už sa prihlásili k tejto téme a boli by sme, budeme teda radi, keď naďalej budete takto angažovania a do budúcna. UNSDR e, spolupracuje s medziparlamentnou úniou, pokiaľ ide o znižovanie e, rizik katastrof, pokiaľ je citlivé e, finančné otázky. A nedávno sme tu mali parlamentné zhromaždenie OSN, kde bolo, e, bola prijatá rezolúcia o interakcii medzi OSN, medzi národnými parlamentmi a medzi, medzi parlamentnou úniou, pričom hovoríme tu e, o v e, súvislostiach medzi katastrofami a zmenami klímy e, a o ďalších témach. Čiže Sendajský rámec jasne hovorí o tom, ako by sme mali spoločne v tomto e, postupovať. Dôležitý aspekt, ktorý bol spomenutý v prezentácii je ten multiaktérsky a multistakeholderovský prístup. Máme mať multisektorový a multistakeholder prístup a treba to vnímať ako niečo, e, čo treba, e, čo treba podporovať. Toto sú e, dôležité body. Podporovať aj z hľadiska finančného. Teda. A čas už nie je veľa, takže chcem zdôrazniť pár bodov, ktoré UNSDR podporuje v rámci medzinárodnej a globálnej situácie v súvislosti so, so Sendajom Ale zhromaždenie v júni 2015 rezolúcii 69284 vytvorilo pracovnú skupinu e, pre terminológiu a indikátory v súvislosti e, znižovaním rizika, so znižovaním rizika katastrof a UNSDR e, a sekretariat pracovnej skupiny podporujú prácu, ktorá bude ukončená do konca tohto roka a znamená to, že budeme mať isté indikátory na monitorovanie toho, nakoľko dosahujeme pokrok, pokiaľ ide o implementáciu sendajského rámca. Ale takisto pracujeme na e, podpore, paralelnej e, podpore v rámci SDG možnosti toho, aby sme zabezpečili koherentnosť e, indikátorov medzi týmito dvoma medzinárodnými dohodami. Cieľom je znižovať zaťaže na krajiny do budúcnosti pri poskytovaní informácií. Ale takisto máme tu istý bod e, v rámci znižovania rizika katastrof pri OSN. sme podporovali revíziu alebo revidovanie akčného plánu OSN tak, aby to bol e, trvalo, alebo, alebo taký trvalý, trvalá súčasť e, aktivít tejto oblasti Chceme takisto prispievať k tomu, aby ten prístup bol e, koherentný, pokiaľ ide o úspechy agendy 2030 facilitátor, teda po, fungujeme ako istý facilitátor tejto spolupráce a naša práca bude ukončená začiatkom roku 2017 v tomto aspekte a teda budeme mať e, prostriedky na to, aby sme mohli monitorovať to, kam ideme, pokiaľ ide implementáciu semdeckého rámca. Takisto sme facilitátorom aj pokiaľ ide o možnosti diskusie toho, kde sú výzvy a ako ďaleko sme zašli, pokiaľ ide implementáciu semdeckého rámca. Budeme to robiť budúci rok e, aj v Cancúne, v Mexiku, teda v roku 2017, to je tá globálna platforma a tam ste všetci vypozvaní, aby ste sa zúčastnili a budeme to takisto robiť v každom regióne. Máme tu otvorenú sekciu pre Európu, tá sa stretne e, v Turecku v marci 2017. Po všetkých týchto procesoch Európska komisia a takisto aj európske inštitúcie boli doteraz veľmi aktívne a prispievali k tomu veľmi výrazne. A UNSDR e, mobilizuje aj vedeckú a technickú prácu prostredníctvom e, konferencie, kde, ktorá prijala cestovnú mapu a akčný plán pre implementáciu e, semeckého plánu so zaangažovaním viac ako 60 inštitúcií. A signál, ktorý chceme e, vyslať ako UNSDR je, že sme pripravení podporovať snahy európskych inštitúcií tak aby sme implementovali zendajský rámec a samozrejme Európska komisia, najmä pokiaľ ide o tento akčný plán, pokiaľ ide o jeho implementáciu, tiež koná v tomto duchu. Takže ak hovoríme o katastrofách, o znižovaní rizik katastrof, hovoríme o trvalej udržateľnosti, o klimatických zmenách, o adaptácii k týmto zmenám a hovoríme o budúcnosti našich komunít. Ďakujem. Um, thank you very much. And I'm now going to open the floor to colleagues. I'm beginning with Enrique Guerrero, who's... Ďalej Enrique Guerrero. Nech sa páči. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Clarkovi a aj ostatným e, kolegom za tie vystúpenia, aj v prvom rade za tú prezentáciu akčného plánu zo strany Voice samozrejme, zaangažovanie mimovládok, e, tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o predchádzanie rizik a potom e, aj ďalší kolegovia nás informovali o e, zase pohľade zo strany OSN, hovorili o takej skôr globálnejšej stratégii toho, ako reagovať na tie rizika prírodných katastrof, ktoré sú čoraz častejšie. V posledných dňoch, dokonca aj tento týždeň možno, aj keď e, neviem, my toľko cestujeme ako europoslanci, či už poriadne nevieme, e, či je to tento týždeň alebo minulý týždeň pomaly, ale proste e, bol pohreb obeti za matriče a biskup v tej zóne, v tom regióne, možno to povedal trošku nadnesene, ale povedal, že nezabíjajú zemetrasenia, ale zabíjajú ľudia. Tak trošku nadnesene. Hm? A samozrejme, to je trošku možno extrémne povedané, ale chcel tým povedať asi jednu pravdu, a to síce, že tie zemetrasenia samozrejme tým nikdy nezabránime, ale pokiaľ vieme, kde sú nejaké nedostatky, kde sú nejaké chyby, e, kde sú e, tie zóny, ktoré sú viacej náchylné na nejaké zemetrasenia, tak mali by sme s, tým, s touto informáciou pracovať, e, nestávať tam ďalšie budovy e, alebo posilniť e, tie budovy, ktoré existujú pre prípad e, ďalších zemetrasení. Takže to je taká tá otázka odolnosti. A vieme, že je istá časť e, E, roka, kedy v niektorých častiach sveta napríklad sú hurikány, sú tie tropické burky. Napríklad aj veľký hurikán vo Filipínach, e, ten e, vygeneroval veľa informácií o tom, ako riešiť pre otázku predchádzania rizik. Vieme, ako tieto cykly napríklad sucha vznikajú a vieme, že niekedy 100 e, tisíce alebo milióny osôb pravdepodobne budú v danom momente potrebovať humanitárnu pomoc, aby mohli tento cyklus sucha vôbec prežiť. Čiže už veľa vieme, veľa údajov máme o tom, aké napríklad aj klimatické zmeny spôsobujú, uh, aké javy spôsobujú, ako budú ovplyvňovať jednotlivé časti e, sveta po epidémii eboli. Už aj vieme, ako napríklad reagovať na epidémiu z hľadiska riadenia, z hľadiska aj zdravotnej starostlivosti, z hľadiska vzdelávania e, tých ľudí, ktorí e, žijú v takýchto regiónoch, ako teda e, bojovať proti prenášaniu takéto choroby. Častokrát to prenášanie, ten prenos vyplýva práve z toho, z také neznalosti toho, ako takéto choroby vlastne v praxi fungujú. Takže naozaj predchádzanie rizikám skôr než dôraz na riadenie alebo manažovanie potom samotných e, už vzniknutých rizik, to je veľmi správna úvaha a mali by sme sa e, v tomto duchu snažiť pracovať. A e, e, spomínali ste tu, že ešte pred Sendajom už e, sa hovorilo o tom, že prevencia je dôležitá, že to je súčasť našej reakcie, ale je pravda, že naozaj v tom Sendaji sa z toho stal taký centrálny bod našej snahy. My sme tam boli delegácia z parlamentu, bol tam pán Seller, ktorý tu tiež je dnes medzi nami, boli tam ďalší kolegovia, ja som tam bol tiež a sme sa tam e, naozaj presvedčili, že otázky súvisiace s prípravou, s odolnosťou, s nejakým leadershipom a s riadením na rôznych úrovniach pri zaangažovaní miestnych aktérov, pri otázka ako je vzdelávanie, e, zraniteľné skupiny a na ich sústredenie sa na tieto skupiny, e, multisektorový e, prístup, to je proste všetko súčasť tej holistickej reakcie alebo holistického prístupu k predchádzaniu rizikám. Takže boli tam nejaké štyri akčné línie alebo tie priority, ktoré sme schválili v Sendai, teda vedomosti o rizikách, posilnenie riadenia, investície do odolnosti a príprava na reakciu e, v oblasti rekonštrukcie. To sú veci, ktoré dnes vlastne tento akčný plán rozvíja. A chcem zdôrazniť e, spoločnú prítomnosť DEFCO, a nakoniec aj parlament o tom hovoril a zdôraznil to viackrát, a to síce, že reakcia humanitárna reakcia to je iba prvá fáza reakcie, ktorá, ktorú si vyžaduje skrytová situácia, ktorá podľa všetkého sa bude e, ktorá bude dlhá, trvať dlhšie pravdepodobne. A pokiaľ hovoríme o nie prírodných krízach, tak niekedy sa z toho môže e, stať tzv. protracted crisis, teda taká dlhodobá kríza. A preto si myslím, že je veľmi pozitívne, čo e, generálne riaditeľstva e, ako k tomu pristupujú e, a zdôraznil, zdôraznené bolo v rámci toho akčného plánu, aj pán Klak to povedal, že teda tu sa nevytvárajú nejaké nové politiky, ale je to dokument, ktorý hovorí o realizovaní tých politik, ktoré už boli nastavené, ktoré boli pripravené v Sendaji, ktoré boli nejakým spôsobom doplnené potom v Addis Abebe, v New Yorku, v Paríži, v Istambule a takisto aj v rámci Habitat 3. To všetko je navzájom prepojené, je to súčasť koordinovanej reakcie, spoločnej reakcie. Chcem takisto spomenúť nejaké otázky, nebude ich veľa, ale nejaké budú. Ale ešte predtým chcem povedať, že aj pani Morlang, pani Briton spomenuli, že je dôležitá úloha Európskeho parlamentu, ktorú by sme mohli zohrávať, pokiaľ ide o realizáciu a kontrol, kontrolu alebo monitorovanie akčného plánu. Momentálne v parlamente e, beží jeden projekt, o ktorom aj pani Murlo hovorila, a to síce plán, to je globálny plán alebo globálna stratégia, ktorú e, predložila podpredsednička komisie pani Mogherini a tam viaceré výbory Európskeho parlamentu e, sa budú vyjadrovať k tomu a sú aj isté aspekty, ktoré nie sú až také priamo súvisiace možno, ale napríklad aj e, výbor AFED momentálne rieši alebo pripravuje správu o kapacitách, o vojenských kapacitách, vojenských schopnostiach a schopnostiach externých aktivít Európskej únie, e, ktoré by takisto mohli mať istý dopad na našu reakciu v jednotlivých e, častiach e, sveta. Vieme, že z pohľadu tejto komisie, keď hovoríme o nejakých vojenských kapacitách, je voči tomu istá psychologická, možno psychologický odpor, alebo ideologický prípadne, ale už sme to hovorili viackrát aj v minulosti, a to síce, keď sa akceptujú normy a princípy a hodnoty humanitárnej akcie, tak akákoľvek intervencia, ktorá môže problémy riešiť a zachráňovať životy a zlepšiť situáciu, tak každú takúto aktivitu treba iba privítať. Napríklad eh, v prípade Haiti alebo v prípade eboli naozaj nastala situácia, kde e, aj využitie vojenského zdravotníctva napríklad je užitočná e, záležitosť, ktorá môže naozaj riešiť e, takéto krízy. A takisto tu v parlamente by sme mali tlačiť aj členské štáty, o tom sme už hovorili, ale aj potom konkrétne vlády, regionálne vlády, lokálne orgány, aby tiež e, boli v tejto veci aktívne. Ďalšie otázky, možno, že už aj Vojs to trochu spomínali, prípadne ďalší kolegovia. V decembri bude skupina medzivládna pracovná skupina, ktorá bude hovoriť o pripravení indikátorov E, na meranie akčného plánu, alebo teda odmeranie e, výsledkov tohto akčného e, plánu. Chcem sa spýtať, ako momentálne to vyzerá s prioritami, o akých indikátoroch pravdepodobne hovoríme, ktoré sa budú spúšťať. Takisto sa chcem spýtať, pokiaľ ide o Európsku komisiu, aké plány má, pokiaľ ide o financovanie akčného plánu. Európsky parlament vždy je za to, aby došlo k nejakej revízii, strednej revízii alebo prípadne aby bola výročná prezentácia nejakých priorít a dosiahnutých pokrokov. E, podobne to spomína nakoniec aj Voice. A potom máme tu ten plán, ktorý tu bol predložený a mám pocit, že tam sa málo rozvíja to, akým spôsobom e, pomôcť krehkým štátom, zraniteľným štátom e, posilniť svoju odolnosť. A na záver chcem aj DEFCO, aj de Eko pozbudiť, aby naďalej e, dobre spolu pracovali na tejto téme, aby e, tento akčný plán podporovali. Ďakujem pekne. Um, e, pani Haltala? Ešte dva ďalší vy najskôr. No, pokiaľ ide o ten prístup k zredukovaniu rizik eh, prírodných katastrof, je dôležité previazať to aj na diskusiu, ktorú sme už dnes mali, účinnosť pomoci. Pripomeniem všetkým, čo sme si vypočuli od Karikomu. Musíme byť schopní pochopiť, že malá karibská krajina môže čeliť naozaj hospodárskym a sociálnym katastrofám len z dôvodu povedzme, jednej tropickej búrky. Naozaj to musíme zohľadniť. Mám ale otázku. Viem, že zraniteľné skupiny sú závažnou otázkou v rámci redukovania rizika. Ja sa snažím nastaviť sa na tú, na tú notu, ktorá bola načrtnutá Pán Guerrero rozpomínal zraniteľné skupiny. chcel, by som počuť viac o tom, ako vy identifikujete e, zraniteľné skupiny a ako nastavujete programy zredukovania rizík, aby ste zohľadnili osobitne ženy, deti, ľudí s handicapmi, s postihnutím. Vieme zo štatistických údajov, že ženy sa oveľa častejšie stávajú obeťami prírodných katastrof v porovnaní s mužmi. ťažko možno vysvetliteľná, ale je to skutočnosť dokázaná. Teda pán Zeller, doplniť pána Gera by som chcel. Tá veľká konferencia v Sendai, ktorá sa uskutočne raz za 15 rokov, samozrejme si stanovila ambiciozne ciele. Problém ale je, že aj ten sendajský rámec, ktorý tam bol schválený na ďalších 15 rokov, je postavený na dobrovoľnosti a neobsahuje žiadne, alebo nemôže príjmať žiadne záväzné závery. A okrem toho priznáva, že tú primárnu a podstatnú úlohu pri prevencii prírodných katastrof zohráva štát. Vzniká teda otázka, aká je realizovateľnosť takýchto cieľov, či tie dohody, ktoré sú dosahované na tejto úrovni, echo bolo veľké, viac ako 7 tisíc ľudí z celého sveta, pričom výrazné jadro tvorila aj občianská spoločnosť. Teda priznáva výraznú úlohu tým štátom, ale každopádne pri formulovaní cieľov E, nekladie dôraz na to, že to všetko má byť e, nejakým spôsobom raz zúčtované a že členské štáty by mali sa zodpovedať pred medzinárodným spoločenstvom, ako naplňajú svoje úlohy. To často bola aj výhrada zo strany občianskej spoločnosti voči takýmto iniciatívam, hlavne e, v štátoch rozvíjajúcich sa, ktorí hovoria o tom, že je tu celá séria iniciatív, ktoré medzičasom prichádzajú aj zo strany občianskej spoločnosti alebo občanov, tak aby sa niečo dosiahlo, ale cez tento filter, cez toto zameranie sa na zodpovednosť národných štátov nedokážu e, nejakým spôsobom naplňať svoje požiadavky. Otázka teda je, ako by sme my mohli lepšie toto zabezpečiť a ochrániť v krajinách, e, kde e, vznikajú takéto programy redukcie rizik e, na, z také, takej tej civilnej občianskej úrovne, ako ich podporiť, nakoľko aj v tých členských štátoch únie ešte stále sme nedosiahli rovnoprávnosť, pokiaľ ide o predchádzanie prírodným katastrofám a zmierňovanie dôsledkov prírodných katastrof. Aj tu ešte stále máme manka. Konštatujeme manka v jednotlivých členských krajinách. Pokiaľ ide o pred, predchádzanie niektorým následkom katastrof, tak aby sme to vedeli minimalizovať, alebo aj v tých prípadoch, keď e, napríklad katastrofy, napríklad prírodné katastrofy, e, sa objavili vo väčšom rozsahu a aby dokázali sme v takýchto situáciách poskytovať koordinovanú pomoc. Napríklad konštatujeme, že po zemetrasení v, ne- v Nepále aj tie zásahové skupiny, ktoré boli prítomné a ktoré pochádzali z Európy, že im chýbal dostatočný stupeň, chýbal dostatočný stupeň koordinácie, takže často nedokázali vykonávať svoju prácu účinným spôsobom, pokiaľ ide o ochranu obyvateľstva, odstraňovanie škôd. Práve naopak, do istej miery sa frustrovaní vrátili domov pretože boli nasadzovaní na nesprávnych miestach, alebo sa jednotlivé štáty pokúšali koordinovať e, prácu nie pod, tak povedať, s európskou vlajkou, ale chceli sa opierať o svoje národné štruktúry a takto poskytovať potom tú pomoc. Ako som ale už povedal, nebolo to príliš e, účinné. E, mali by sme to aj využiť, pretože tá koordinácia, otázka, ktorá bola diskutovaná už viackrát v parlamente medzi jednotlivými európskymi štátmi a ich možnosťami, aby sme to zlepšili, aby sme to doladili navzájom, aby sme tie možnosti, ktoré majú členské štáty, dokázali porovnávať a potom, aby sme lepším spôsobom ako Európska únia zasahovali a nie, aby sme to robili ako jednotlivé členské štáty ale aby sme zároveň aj tie mechanizmy ochrany u nás na úrovni členských štátov zlepšovali. Ďakujem. Ďakujem. Mali sme pomerne dlhé prezentácie, možno eh, teraz skrátime tie odpovede, možno 3 minúty maximálne na každého účastníka, pretože o pol 7 končí tlmočenie. Ďakujem za tieto otázky. Veľmi stručne pomerne veľa otázok k otázke ukazovateľov. Tie vypracovala medzivládna skupina a snaží sa tak riešiť tie podkladové základy dôkazov, aby sme dokázali identifikovať tie ciele. Ten najbližší cieľ je stratégia 2020, ktorá sa týka Eh, eliminovania rizika z prírodných katastrof. Bude to treba previazať na iné ciele, ako sú straty z týchto prírodných katastrof, ako sú hospodárske straty. Všetky tieto ciele sú naozaj dosť eh, previazané a došlo k značnému pokroku v rámci tejto medzivládnej skupiny, ktorá by mala uzavrieť svoju prácu v decembri. UNSDR eh, samozrejme má takú vedúcu úlohu v tejto oblasti pokiaľ ide o financovanie akčného plánu a vo všeobecnosti financovanie, myslím, že tu je dôležité nefixovať sa príliš na stanovanie nejakých cieľov, pokiaľ ide o koľko by sme mali venovať stratégiám predchádzaniu tohto rizika alebo redukovania rizika. A to je dôležité aj v tomto akčnom pláne, že to, tie investície musia vychádzať z znalosti toho rizika, Mnohé rozvojové projekty sa budú zamerať na infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, budú sa pozrieť na to, ako je odolnosť naplnená v niektorých oblastiach. To sa nevníma ako investícia, viažúca sa na takéto rizika. Je to investícia do infraštruktúry, ktorá však musí byť informovanou investíciou v budovaní škôl, nemocníc, takéto podstatné infraštruktúrne prvky tam musíme sa ubezpečiť, že budú vychádzať z posúdenia rizika. Je veľa príkladov zlyhaní. Keď sa pozriete na to, čo sa stalo v New Yorku, veľa nemocníc e, bola ovplyvnená záplavami v rámci katastrofy Sunday a mali generátory elektriny umiestnené v e, suterénoch, takže to nebolo dobre. Samozrejme sú isté oblasti, kde potrebujeme investície viazané na DDR Mali by sme klásť väčší dôraz na to, aby sme sa ubezpečili, že členské štáty splňajú svoje ciele, pokiaľ ide o tie ciele rozvojové 0,7 z cieľov HDP. Myslím si, že by takto dokázali tí v rámci komunity, ktorá sa zaoberá týmito vecami, lepšie sústrediť svoje úsilie. Veľká väčšina z tohto je dobrovoľná a možno vďaka tej dobrovoľnosti došlo k tak rýchlemu prijatiu, pretože keby tam bolo príliš veľa vecí, ktoré by sa vnímali ako povinnosti, tak by sa to ťažšie príjmalo. Ale je tu dôkaz existencie dobrovoľných schém alebo režimov, ktoré fungujú, napríklad prístup formou peer review, ktorý si osvojila EU, ale aj susediace krajiny, a ktorý sa objavuje aj v Sendai rámci. Ten prináša výsledky, napríklad e, peer review bulharskej politiky, znižovanie rizik, to vyústilo do prijatia novej legislatívy, čiže potom je to aj v istej miere povinnejšie. Aj v Polsku si prijali novú legislatívu o posudzovaní rizik následne po peer review. Pokiaľ ide o podporu zraniteľným skupinám, to je riešené v odseku 6 akčného plánu. No, možno sú tam aj iné veci. No, 3 minúty už uplynuli. Ďakujem pekne. DigiDevko, niečo, čo nám uniklo? Ďakujem pekne. No my sa snažíme všetky tie veci, ktoré sa týkajú financovania iných záležitostí, robiť štruktúrnym spôsobom. Ako pracujeme v rámci spolupráce, tej rozvojovej spolupráce, tak to je formou partnerstva s tými krajinami. Musíme o tom diskutovať, a musíme sa ubezpečiť, že ako náhle sa robí programovanie, ako sa vytvárajú národné indikatívne programy, že tieto veci budú zohľadené. To je veľmi relevantné. Také krehké štáty, e, pracujeme na tom veľmi veľa. Spomenul som niektoré iniciatívy, kde pracujeme s LDC, s krehkými štátmi, so štátmi v situácii po vojne, po konflikte. Istotne budeme musieť spraviť oveľa viac v tomto ohľade. A definitívne viac spravíme. To isté platí aj vo vzťahu k zraniteľným skupinám. Sendajský akčný plán sa výrazným spôsobom sústredie práve na toto a je to teda zohľadnené. Otázka dobrovoľného uplatňovania. Ako som už povedal, ide o to, že pracujeme v rámci par- partnerstva, pracujeme s vládami v kontexte dlhodobej spolupráce, v partnerstve s krajinami, rozvíjajúcimi sa krajinami. Musíme teda vstupovať do politického dialógu, musíme zvyšovať naše úsilie Hovoril som o tej práci upstream, keď robíme projekty, keď ich formulujeme, aby sme práve zohľadňovali tieto náležitosti. Občianská spoločnosť dôležitú úlohu zohráva, ako aj iní aktéry, vrátane súkromného sektora. Spolupracujeme. Ďakujem pekne. V neposlednom rade mimovládny sektor. Ďakujem pekne. Myslím, že nebola na moju osobu adresovaná konkrétna otázka. Chcela som sa len poďakovať, pretože pripomienky, ktoré ste spomenuli, s nimi sa stotožňujeme. E, sústredenie sa na najzraniteľnejšie skupiny, to je veľmi dôležité. DDR funguje na úrovni spoločenstva, komunity a naozaj e, to funguje, keď to vychádza z participatívneho prístupu. Nakoľko zastupujeme mimovládne organizácie, mimovládny sektor, tak potrebujeme prístup, e, k ktorý vychádza z identifikovania tých potrieb, aby sme zastupovali naozaj tie najzraniteľnejšie skupiny, aby sme zabezpečili kontinuitu, teda tie programy, ktoré sú naštartované v rámci teda projektov, ktoré spadajú do pomoci humanitárnej, aby nadvezovali navzájom, a pokračovali, aby to bola aj tvorba odolnosti, aby sme naďalej e, mali na pamäti to, že ide o to cieľové obyvateľstvo ktoré musí byť vyriešené. Financovanie zostane to podstatnou vecou. Ďakujeme za túto poznámku. Konkrétne by som chcel povedať, že potrebujeme organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, miestne, medzinárodné, pretože tie disponujú expertízou know-how práce, z práce s najzraniteľnejšími skupinami. Musíme zabezpečiť aj finančné toky, tak aby sme dokázali naplňať viacej deklarovaných cieľov v oblasti znižovania rizik, osobitne v tých krehkých štátoch, ale aj na iných miestach, kde možno sa v tejto chvíli venujem menej pozornosti. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. Videli ste, eh, ako jasne pomenoval záujem parlamentu pán Gerero Salom, ďalší kolegovia, ktorí jasne vyjadrili záujem o túto tematiku. Už neostal čas na to, aby sme dali znova priestor, sa ospravedlňujem, ale keby to bola len jedna veta, tak teraz využijem a naozaj to je jedna veta. E, pán poslanec Zeller hovoril o niektorých legislatívnych úvahách, o povinnej povahe znižovania rizika z prírodných katastrof. E, myslím si ale, že Európa bola pomerne otvorená aj v takom predvoji, pokiaľ ide o riešenie tejto témy, hlavne legislatívou v oblasti civilnej ochrany. Toto by sme mali robiť viac. E, toto by mal byť taký spúšťač lepších vecí. Je povinné v rámci civilnej ochrany príjmať e, nejaké aktivity a opatrenia v rámci znižovania rizika z prírodných katastrof. To treba riešiť. E, ďalej, pokiaľ ide o pána Gerera, pána poslanca Gerera Jedna vec, ktorá sa týka komplexného pochopenia celej témy, aspekt viacerých viacnásobných zainteresovaných strán, e, to ešte stále je najväčšia výzva, ktorá sa viaže na znižovanie rizik z prírodných katastrof. Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť kolegom, že zajtra bude diskusia o migrácii. Máme významných rečníkov. Bude budú to aj predstaviteľ AFETu, prezident Obama organizuje globálny summit o migrácii o pár dní v New Yorku. OSN takisto organizuje osobitnú konferenciu. Takže 10.30 zajtra budeme spoločne diskutovať aj v rámci bodov nášho výboru. Skôr ako uzavriem dnešnú schôzu, chcem sa poďakovať rečníkom, ktorí dnes prišli. Ďakujem aj eh, OSN, ktoré tu bolo prítomné. Veľa informácií ste nám poskytli v tomto dôležitom rámci. Takto by sme mohli predchádzať umrtiam, zraneniam a hospodárským katastrofám, ktoré sa dejú v krajinách, ktoré ležia aj na srdci našim, našom, nášmu výboru. Ďakujem pekne, ďakujem aj tlmočníkom. Končíme presne na čas. Zajtra o, o, 9, o 9 sa vidíme.